Všetko dobré no, v novom roku vo všetkých jazykoch. Good to have you back. Ready to go. This first ordinary meeting of the Libe Committee of the uh, year 2013. Vítam vás v novom roku na prvom stretnutí. Vítam vás znovu v práci. Takže začneme tým, že by som vám chcel pripom- pripomenúť, že o 11. máme hlasovanie. Takže prosím vás, tí z vás, ktorí nemajú zo sebou elektronickú kartičku, zabezpečte si ju, pošlite po ňu niekoho a po tomto oznáme, môžeme oznámiť, že sme boli požiadaní, aby sme umožnili filmovému týmu, že by spravili dokument ohľadne ochrane údajov na tomto zasadnutí. Už na viacerých Libe zasadnutiach boli s nami, takže nie sú tu žiadne námietky. Bude sa tu teda nahrávať práve tá, ten bod ohľadne údajov, ochrane údajov. Dovolte mi teda povedať, že máme dve zmeny v programe. Bod 17 Správa Diaz Demera, to sa nekoná dnes. A takisto aj bod číslo 19, správa pána Tavareša o Maďarsku, to takisto bolo stiahnuté z programu, takže ak nie je žiadna výhrada, tak sme to odsúhlasili. A musíme odsúhlasiť zápisnicu z poslednej schôdze z 10. decembra, 26. a 27. novembra. 20. a 21. júna, 30. a 31. mája a 25. a 26. apríla. Čiže tieto zápisnice máte k dispozícii. Vidím, že nie je žiadny problém. Môžeme ich považovať za odsúhlasené. A teraz prejdeme ďalej k stavu prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaní v legislatívnych postupoch. Je to bod číslo 4 Máme tu Eurodac. Hlasovanie v Líbe ohľadne tejto zložky, to sme hlasovali 17. decembra. Prvý trialog sa konal 18. decembra, takže vypočujeme si, čo k tomu má, ako, o čo nás bude informovať pani Makovej ohľadne výsledku rokovania na trialógu a čo vlastne budeme teraz robiť ďalej. Takže nech sa páči pani Makovej. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručná. Výsledky prvého trialógu sú nasledovné. Pokiaľ ide o blokovanie údajov, druhá vec, dočasná nemožnosť dať k dispozícii otlačky prstov, pozmena, pozmenujúce návrhy ohľadne článku 20, pokiaľ ide o podozrenie, že obete trestných činov môžu žiadať medzinárodnú ochranu. Potom ďalšie pozmeňujúce návrhy ohľadne zákazu transferov do tretich krajín. pokiaľ ide o bilaterálne kontakty medzi členskými krajinami. Treba postupovať rýchlo a európske a írske predsedníctvo chce v tejto oblasti postupovať rýchlo a chce to dosiahnuť v rámci svojho predsedníctva. Technické stretnutie bolo 8. januára a ďalšie je naplánované na dnes. Ďalší trialog sa naplánuje čo možno najskôr. Ďakujem pekne pani Makovej a ďalšia správa, o ktorej budeme počuť, je tu o Schengen. Máme tu dvoch spravodajcov, pani Weber a pán Coelho, ktorí budú informovať o trialógu na vysokej úrovni Eh, ktorý sa konal 18. decembra. Nech sa páči, pán Koejo, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Malcké predsedníctvo, hovorí rečník, urobil skutočne veľký kus práce, ale predsa len sa nám nepodarilo nájsť zhodu a myslím, že teraz musíme čakať či írske predsedníctvo skutočne v tejto otázke urobí niečo viac a či sa podarí dosiahnuť zhodu. Iste dobre viete, že komisia jasne povedala, že tu ide o otázku spolurozhodovania, ale rada by nechcela parlamentu, nechce parlamentu dať žiadne moci, pokiaľ ide o túto otázku a my chceme, Mm, tu mať doložku premostovaciu, pokiaľ ide o šengenský kódex a pokiaľ ide o šengenský mechanizmus vyhodnocovania. Rada nechce robiť žiadne ústupky ak sa uzrozumíme na tom, čo máme teraz na stole, tak by to znamenalo, že by sme sa vzdali toho, že by parlament bol zúčastnený na vyhodnocovaní tohto evaluačného mechanizmu Schengenu a takisto by sme sa vzdali toho, že by sme tu mali skutočný európsky evaluačný mechanizmus pre Schengen a okrem toho by vlastne e, už nebola z našej strany chránená, chránený voľný pohyb osôb a možnosti pre členské štáty by sa týmto vytvorili, pokiaľ ide o vytváranie nových hraničných kontrol. A to ide jednoducho proti všetkému tomu, na čom sme sa my v parlamente boli uzhodli. Takže ja som dosť pesimistický, nevidím tu žiadnu ochotu zo strany parlamentu, že by sa k nám priblížila. A teraz čakáme jednoducho na írske predsedníctvo, či nájde riešenie z tejto slepej uličky. Ďakujem pekne, pánko, ďakujem za túto správu. My chápeme, aká je situácia. Máme za to, že to rozhodnutie, ktoré urobila konferencia predsedov, že by sa zablokoval celý tento balíček, pokiaľ ide o rozhodnutie na úrovni rady, pokiaľ ide o zmenu právneho základu pre celú túto zložku Schengensku, tak sa nedá dosiahnuť v tejto situácii žiadny, žiadna zhoda budeme musieť začať v práci e, teraz počas írskeho predsedníctva a my želáme nielen tejto zložke, tejto téme, ale všetkým ostatným, ktoré sú pre nás dôležité, veľa úspechov írskému predsedníctvu, pretože vieme, že budú mať pred sebou veľa práce. Počuli sme teda pána Koeja. A teraz môžeme prejsť k bodu číslo 5. A chcel by som vám pripomenúť, že táto diskusia bude nahrávaná filmovým tímom. Ja iba oznamujem, že Teraz ideme k bodu číslo 5, kde ide o ochranu fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľný pohyb takýchto osôb, respektíve údajov. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov. To je vlastne druhý prvok tohto celého balíčku, tejto smernice, ktorá sa venuje tejto problematike. Máme tu nariadenie a najprv dostane slovo pán Albrecht a potom pán Drucas ako spravodajca. Chcel by som pripomenúť, že tento návrh sme dostali z komisie v januári ešte v roku 2012. Obaja spravodajcovia pracovali skutočne veľmi intenzívne. Bola tu celá séria vypočutí hearingov, viacero dokumentov bolo predložených vo výbore Libe v júli a v novembri sme mali medziparlamentný spoločný výbor. Toto stretnutie bolo zorganizované v oktobri roku 2012 a Podarilo sa nám detálne analyzovať túto zložku aj s ostatnými výbormi, ktoré sa k tomu vyjadrili. Ide o výbory ITRE, JURI, EMP, INKO a obaja spravodajcovia na základe úzkej spolupráce a postupov zdôraznili potrebu paralelného prijatia na základe tohoto prístupu k celému balíčku. Takže vypočujeme si teraz prezentáciu tohto návrhu správy. Najprv dostane slovo pán Albrecht. My vidíme, že tu je aj predstaviteľ Eur... pán Butarelli, je predstaviteľ dozorného orgánu pre ochranu osobných údajov. Možno sa k tomu bude môcť vyjadriť aj on. Ale najprv si vypočujeme teda našich dvoch spravodajcov. Pán Albrecht, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno želám všetkým. Predkladáme tu teda návrh správy o nariadení a neskôr o smernici ohľadne ochrany údajov. Bola to skutočne náročná práca pokiaľ ide o spoluprácu s kolegami z ostatných politických skupín, pokiaľ ide o na preskúmanie návrhu Európskej komisie, ktorý bol skutočne veľmi komplexný. Vyžiadalo si to veľa práce, veľa stretnutí počas minulého roka, v rámci ktorých sme analyzovali obsah tohto návrhu a odporúčania, ako aj požiadavky Európskeho parlamentu z júla z roku 2011, či tieto odporúčania správy FOS boli zakomponované do toho, čo predkladá komisia v tomto nariadení, predovšetkým pokiaľ ide o otázku posilnenia princípov a definícií, čo bolo súčasťou správy FOS a odporúčaní, ktoré táto správa predložila. A takisto aj pokiaľ ide o posilnenie eh, jednotlivých práv ak sa na to pozeráme z pohľadu koncenzu, pretože to je vlastne hlavné pravidlo pre ochranu údajov. Potrebujeme jasné pravidlá, viac transparentnosti. Takže o toto som sa usiloval tak ja, a, ako aj moji kolegovia, s ktorými som spolupracoval, všetkým, pokiaľ ide o článok 6, tam je to objasnené. Takisto na našich stretnutiach bolo jasne povedané, že my ako legislátori chceme stanoviť pravidlá, chceme znížiť veľké množstvo delegovaných a implementovaných právnych aktov v rámci tohto nariadenia. Ja som to teda v tejto správe takýmto spôsobom znížil takmer na polovicu a tieto, ktoré boli vypustené, boli nahradené ďalšími definíciami ďalších ustanovení. je to v náväznosti na to, čo som predložil už v pracovnom dokumente a v prezentácii k týmto pr- pracovným dokumentom sa už uviedlo, že o čom sme čomu sme sa venovali na stretnutiach tieňových správodajcov. Ja som na úvod už povedal, že sú tu síce určité návrhy v správe, ktoré by sme mali považovať za základ pre nastávajúce diskusie, pretože my chceme dosiahnuť široký konsenzus ohľadne tých hlavných tém a Súvisí to samozrejme aj so zmenami mechanizmu, ktorý tu máme a pracovali sme na základe e, dojmu, že by sme mali nájsť spoločnú interpretáciu týchto pravidel a potom vlastne poslednou inštáciou na interpretáciu budú súdy aby sme nenehali veľký priestor na možnú interpretáciu, tak sme sa snažili stanoviť právnu istotu, pokiaľ ide o všetky osoby, ktoré sú v tohto procesu zaangažované, na jednej strane teda firmy, podniky a úrady a na druhej strane občania a klienti samotní. Mysleli sme si, že tie sankcie sú veľmi dôležitou súčasťou toho návrhu strany komisie. To sme vlastne aj požadovali v rámci správy ešte z roku 2011. My sme teda išli v súlade s tým, čo odporúčala komisia, ale musíme tu dodržať princíp proporcionality. A môj návrh bol taký, aby sme jednodušili pravidlá a minimalizovali množstvo dokumentácie, ktorú musia vykonávať ochrancovia údajov, kontrolóri údajov, na tú mieru, aby boli zabezpečené práva ochrany údajov a transparentnosť a by sme mohli potom túto dokumentáciu prezentovať v takejto podobe kontrolným úradom. A navyše úradníci z orgánov ochrany údajov, ktoré budú, ktorí budú stanovení zo strany podnikov, títo budú mať väčšiu zodpovednosť a my teda hovoríme vždy, keď sa menuje takýto úradník, kontrolór, tak treba zabezpečiť predovšetkým zodpovednosť, pokiaľ ide o dopado, možné dopady v danej, predanú firmu. Preto si myslím, že táto správa pokrýva skutočne veľa z tých požiadaviek, z, ktoré tu boli mm, zo strany všetkých zúčastnených. Aspoň o to som sa usiloval v poslednom pol roku, že by sa mi podarilo v rámci parlamentu skutočne istou cestou tých prvých odporúčaní, ktoré tu odzneli. My sme ochotní harmonizovať právo v tejto oblasti, Chceme stanoviť jednu sadu pravidiel, to je skutočne veľký krok smerom vpred, pretože veľa ľudí v členských štátoch sú ochotní akceptovať celú túto zmenu, ako náhle budeme mať spoločné štandardy na vyššej úrovni, k tomu sa snažíme dopracovať, ale my ako parlament sme tu samozrejme na to, aby sme si vypočuli všetky zúčastnené strany a o to sme sa aj snažili. Ja za seba môžem povedať, že som mal minimálne 100 individuálnych stretnutí s, so zaangažovanými. Mali sme dokonca jedno spoločné parlamentné stretnutie s členmi národných parlamentov a zúčastnených strán. Takže môj dojem je ten, že máme skutočne komplexný pohľad na to, čo teraz máme pred sebou na stole Máte teda pred sebou určitý sumár všetkého tohto, čo som spomenul. Obsahnuté sú tam, je, obsahnuté je tam veľké množstvo kompromisov, ktoré sme dosiahli aj na úrovni stretnutí tieňových spravodajcov. A teraz som skutočne veľmi rád, že týmto spôsobom môžem formou feedbacku reagovať na všetky tieto pozmeňujúce návrhy zo všetkých politických skupín a treba povedať, že tieto pozmeňujúce návrhy, o ktorých budeme asi hlasovať koncom apríla, sú skutočne kvalitné a potom budeme vo fáze možnosti rokovať na úrovni írskeho predsedníctva, ak teda politické skupiny prejavia vôľu prejsť tejto ďalšej fáze. Chcem sa ešte raz poďakovať kolegom a kolegyňam za skutočne intenzívnu spoluprácu v spracovanie jednotlivých myšlienok z tých dlhých stretnutí, ktoré sme mali. Ale chcem sa poďakovať predovšetkým sekretariátu, ktorý pracoval skutočne veľmi svedomite. E, ja si uvedomujem, že je veľmi náročná práca zosúľadiť všetky tie pozmeňujúce návrhy a príprava takéhoto nariadenia, to je vždy veľká výzva a preto ešte raz ďakujem sekretariátu, ale predsa len chcem vyjadriť aj tú skutočnosť, že tu boli určité technické pochybenia, ktoré boli označené už teraz formálne názvom Erátum. Teraz už máme revidovanú verziu pred sebou, s ktorou budeme pracovať a budeme sa snažiť pracovať detaľnejším spôsobom ohľadne tohto návrhu. Žiadam vás všetkých, že by ste si to prečítali pretože tam je veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré navzájom sú prepojené. Takže možno bude skutočne najlepšie, ak si prečítate všetko od úvodných ustanovení a aj návrhy komisie, pretože toto je vlastne spôsob, akým treba pristúpiť k tejto zložke. Ďakujem pekne, pán Albrecht, ďakujeme pekne za návrh. A teraz si vypočujeme pána Drucasa, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja takisto chcem na úvod zaželať všetkým šťastný a úspešný nový rok. Máme tu tento prístup formou k celému balíčku, držíme sa tohto princípu, tak nebudem opakovať to, čo povedal Jan Olbricht ohľadne časového rámca a tak ďalej, ale predsa len by som chcel sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli na tej spolupráci intenzívnej a ďakujem samozrejme sekretariátu, a osobne by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom a asistentom, ktorí nám pomáhali. Chcel by som zdôrazniť ešte raz, že v rámci Európskej únie sa nám podarilo dosiahnuť vysokú mieru ochrany osobných údajov a našim cieľom by mal byť by malo byť, aby sme túto vysokú mieru udržali aj naďalej v rámci Európskej únie a v rámci tohto ducha e, aj tie návrhy a navrhované pozmeňujúce návrhy, ktoré sú obsiahnuté k tejto správe, sú uvedené v tejto správe preto, aby zvýšili tieto štandardy aby sme týmto spôsobom ešte lepšie vyargumentovali navrhované zmeny. Chcel by som povedať, že našim hlavným cieľom bolo posilniť ochranu osobných údajov ešte viac, aby sme posilnili práva občanov, aby sme zvýšili harmonizáciu a uplatniteľnosť práva formou cezhraničných prípadov a spolupráce. A takisto by som chcel zdôrazniť, pretože tu boli takéto diskusie a chcem na ne nadviazať. Chcem som sa vyjadriť k samotnej potrebe takejto smernice. Argument tu bol vždy taký, že už máme vlastne rozhodnutie rady k tejto téme, ale chcel by som povedať, že pokiaľ ide o toto rámcové rozhodnutie rady, toto nedáva k dispozícii komplexnú ochranu osobných údajov, aj pokiaľ ide o trestné záležitosti a uplatniteľnosť práva, vymožiteľnosť práva v týchto oblastiach, pretože nepokrýva oblasť paralelných, paralelných ustanovení, ktoré máme v jednotlivých členských štátoch. A vlastne na základe týchto, tohto nedostatku sme vychádzali pri koncepcii tohto dokumentu. A preto by som sa chcel teda ešte raz poďakovať komisii za prácu, ktorú odviedli. My vítame to úsilie, ktoré do toho vložili, pokiaľ ide o harmonizáciu jednotlivých systémov naprieč celou Európskou úniou. A chcel by som sa tu poďakovať spolupracovníkom z komisie za ich vynimočnú ochotu spolupracovať a chcel by som vyjadriť aj nádej, že rada dostojí svojim záväzkom a pokiaľ ide o ten balíčkový prístup, k tomu sa vyjadrím možno na konci tej celkovej prezentácie tejto správy. Dovolte mi teda veľmi stručne e, predstaviť niektoré kľúčové body, ktoré sa týkajú tých hlavných zmien v správe. Prvá z nich je nasledovná. Každá výnimka z princípov musí byť opodstatnená. Ďalej potrebujeme presnejšie definície princípov ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o zadržiavanie údajov, transparentnosť, aktualizáciu údajov, adekvátnosť, relevantnosť, vyhýbanie sa zbytočnej byrokracie a to sú všetko konkrétne návrhy, ktoré tu v minulosti neboli obsiahnuté a rozpracované. Takže chceme uplatniť tú istú formuláciu, tak ako to je aj nariadení, v plnej miere, pokým to je možné predovšetkým pokiaľ ide o definície samotné. Ďalším bodom je to, že spracovanie osobných údajov musí byť v súlade so zákonom, musí byť transparentné, predovšetkým vo vzťahu k osobám, ktorých sa to týka. Takéto osobné údaje by nemali byť spracované v prípadoch, ak to nesúvisí s cieľom zo zbierania takýchto údajov. Zbieranie údajov ako také musí byť opodstatnené cieľom a iba vtedy, ak sa takýto cieľ nedá dosiahnuť iným spôsobom, za skutočnosti, že ochrana údajov bude zabezpečená. Pokiaľ ide o jasnú definíciu profilingu, to sme tu v minulosti nemali, takže myslím si, že my všetci zdieľame tie eh, obavy, ktoré tu boli ohľadne postupu, ktorý v angličtine nazývame profiling, teda jednotlivé profily osob, osôb, o ktorých sa tieto údaje zbierajú, musí byť zabezpečená v prvom rade ochrana osobných údajov. K tomuto budeme mať špecifickú kapitolu, pokiaľ ide o transfery takýchto osobných údajov do tretich krajín. A v neposlednom rade by som chcel poukázať na úlohu a na a na právomoci, ktoré majú úrady e, kontroly och, takýchto zozbieraných údajov. Treba povedať, že tieto sme tu v minulosti nemali správnym spôsobom definované, takže my chceme ísť v súľade navrhovanej ho nariadenia a treba povedať, že my chceme tú malú mieru definície týchto právomocí zvýšiť. A záverom ešte pár slov pán predseda. Chcem dať príležitosť aj kolegom, aby sa vyjadrili k týmto správam. Tak teda záverom to, pár slov k tomu, čo nazývame tým prístupom, balíčkovým prístupom, package approach. Chcel by som zdôrazniť, že my smernicu a nariadenie ako také vnímame ako komplexný balíček. Pristupovali sme k tomu v rámci prípravnej práce takýmto spôsobom a my aj naďalej pokračujeme v našej práci e, takýmto spôsobom, aj pokiaľ ide o prijatie oboch týchto nástrojov. Chcel by som vám pripomenúť, že sme nemali v minulosti optimistické vyjadrenia na rade zo strany niektorých členských štátov, ktoré e, neboli ochotné pracovať ďalej na tejto smernici týmto spôsobom, avšak v komisii sme našli dobrého spojenca. Pani komisárka Redingová verejne prehlásila, dokonca aj v našom výbore LIBE, že aj pre komisiu toto nariadenie a smernicu budú, bude ten komplexný balíček, že sa budú takto vnímať. A pokiaľ ide o nové írske predsedníctvo, pokiaľ ide o ďalší postup našej práci, ja to vnímam skutočne pozitívne, pretože írske predsedníctvo dalo celkom jasne najavo, že chcú pokračovať aj naďalej na prácach s touto smernicou. Závisí to od členských štátov, akým spôsobom sa do toho vložia. Pre nás je dôležitý tento prístup k obom legislatívnym aktom ako k jednotnému balíčku a my sme ochotní urobiť všetky patričné opatrenia, aby sme z tohto balíčka urobili realitu, skutočnosť. Ďakujem pekne, pán Druca, hovorí pán predseda. Ďakujeme vám za prezentáciu a ďakujem pekne za to, že ste zdôraznili viackrát dodržiavanie tých princípov, ktoré sme si tu boli odsúhlasili na samom začiatku a že ste poukázali na to, ako úzko sú prepojené obe iniciatívy, tak smernica ako aj nariadenie, pokiaľ ide o sankcie v prípade porušo- porušenia princípov, ktoré boli stanovené v novom nariadení. A teraz máme zhruba 15 členov, ktorí sa chcú k tomu vyjadriť, ale chcel by som povedať, že o 11. budeme hlasovať. Vy viete, ako tie hlasovania prebiehajú. Budeme tu mať kolegov, ktorí tu teraz nie sú a budú tlačiť na nás, aby sme dodržali časový harmonogram, takže skutočne nezabúdajte na tú situáciu, pretože teraz si vypočujeme aj zástupcov komisie, aj zástupcov úradu ochrany údajov. A chcel by som vám povedať, aby ste sa teda limitovali zhruba na dve minúty vo vašich vyjadreniach. Je to veľmi dôležité, pretože máme ešte ďalšie dôležité témy dnes na programe ako Schengen a ostatné. Ale aby sa nám to podarilo všetko vybaviť v rámci jednej hodiny, a sme 15, ktorí sa chceme vyjadriť, tak skutočne 2-3 minúty, tak aby ste sa k tomu mohli vyjadriť a mohli zareagovať aj spravodajci. A teraz dostane slovo komisia, pretože možno, že budú ochotní povedať nám pár slov predtým, než začneme diskusiu samotnú. Komisia, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem spravodajcom za eh, veľmi užitočnú správu, ktorý, ktorá len posilní ochranu údajov v Európe. Komisia verí, že toto je materiál, ktorý vedie k širšiemu konsenzu, pretože to nie je len dobre pre základné práva eh, v Európe, pre občanov, ale vytvorí sa i potrebná dôvera, ktorá eh, umožní prekvitanie podnikov, inovácie, a ľudia začnú dôverovať tomu, že e, podniky sa správne, e, e, podniky správne zaobchádzajú s údajmi. Veríme, že tu nie je rozpor medzi vysokou mierou ochrany a súčasne aplikáciou európskych pravidiel spracovávania údajov na jednej strane a efektívne vymáhanie zákonov na strane druhej. Chcem teda poďakovať spravodajcom a tiež za to, že vyvinuli snahu spolupracovať s tieňovými spravodajcami a so všetkými skupinami v parlamente. Je tu určite veľký záujem e, rýchlo sa presunúť k riešeniu, aby sme udržali tú dobrú spoluprávu, spoluprácu so spra- spravodajcom v parlamente, ale takisto komisia sa bude snažiť pomáhať e, e posilní tú spoluprácu medzi parlamentom a radou. Radi by sme e, to vnímali tak, ako bol povedal spravodajca Albrecht, rýchly pokrok, e, veríme v apríl a veríme, že írske predsedníctvo úspešne e, vyvinie úsilie na urýchlenie tohto materiálu v rade. Takže ešte raz vďaka za toto všetko a my samozrejme budeme s vami spolupracovať konštruktívne e, smerom k záverom. Pán Butareli ďalej. Ďakujem za možnosť, pán predseda, participovať na prvej diskusii. Najprv by sme mali uznať, že po roku intenzívnych diskusí, e, seminárov, e, workshopov a veľmi ťažkého procesu pre oboch spravodajcov sa nám podarilo nájsť rovnováhu pre všetky e, očakávania. Takže naozaj nás, e, e, nás, nám imponuje veľké úsilie, ktoré smerovalo k vytvoreniu tej rovnováhe hodnot medzi konfliktnými záujmami jednotlivých zainteresovaných. Vieme, že v októbri väčšina bodov, ktorí sme boli nadniesli minulý rok, sa e, zapracovala do troch pracovných materiálov, ktoré boli publikované a zdá sa, že rovnaký e, prístup e, sledujú i dva, tieto dve veľmi detailné správy. Začali sme už hĺbkovú analýzu, evaluáciu a som hrdý, že môžem povedať zo pár slov tým, že vyzdvihnem to, že obe správy zjavne vy, vy, E, zjavne nadvezujú na návrh komisie, ale čiastočne sa v určitých kľúčových bodoch aj odchyľujú od návrhu komisie. Podporujeme prístup, ktorý e, považuje dva právne nástroje za balíček. E, súhlasíme s oboma spravodajcami, ktorí chcú zosúľadiť oba nástroje. A pokiaľ ide o nariadenie, v princípe podporujeme e, všetkých 10 línií pod, e, vyzdvihnutých včera spravodajcom Albrechtom v jeho tlačovom komunike. A pokiaľ ide o to isté nariadenie, e, vážime si úsilie smerom k transparentnosti procesu. Pokiaľ ide o právnu, právny orgán zodpovedný, štrukturovaný spôsob spolupráce s ďalšími kompetentnými dozornými e, orgánmi, my vieme, že sú tu zlepšenia vo mechanizme konsistentnosti a to všetko e, môže spustiť potrebnú flexibilitu. Ide o potrebné e, lehoty a tiež určité návrhy pokiaľ ide o správomoci komisie, e, prístup k delegovaným a implementovaným aktom, flexibilita administratívnych sankcií a tiež e, určité dobré prístupy, pokiaľ ide o e, princíp limitácie týkajúci sa redukcie administratívneho zaťaženia pokiaľ ide o ochranu základných práv. Takže spravodajc, e, správa e, je určitou bázou pre ďalšie diskusie. Pokiaľ ide o smernicu, nuž samozrejme vítame jasný príklon k zvýšeniu úrovne e, ochrany údajov tým, že sa dosiahnu určité pozitívne prvky tzv. princípu zodpovednosti, ktorý nám chýbal v pôvodnom návrhu smernice e, snaha e, regulovať e, informácie v sektoroch, zlepšené predpisy, pokiaľ ide o transfer údajov tretím krajinám. Takže záverom snáď vážime si snahu oboch spravodajcov zlepšiť návrhy a budeme naďalej k dispozícii vám na ďalšiu spoluprácu, pokiaľ ide o relevantné údaje a naďalej budeme analyzovať podrobnosti a budeme sa snažiť prispievať k diskusii dodatočnými príspevkami tam, kde to bude potrebné. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme. Teraz otvárame e, priestor na diskusiu. Začneme e, tieňovými spravodajcami. Snáď najprv pán Alvaro. Ďakujem pekne. Ak e, e, budem však hovoriť po nemecky, myslím si, že e, s ohľadom na to, že spravodajca rovnako ako ja asi najlepšie vyjadria podstatu veci v materskom jazyku, materinskom jazyku. Myslím si, že pokiaľ ide o návrh nariadenia, je tu veľa kritiky a veľa, veľa návrhov a je naozaj obdivuhodné, že kolega Albrecht na 220 eh, stranách eh, dokázal eh, vyvinúť určitý vplyv na problematiku. Myslím si, že je veľmi kreatívny. Súhlasím, sú tu myšlienky v tejto diskusii, ktoré ukazujú, že je tu už, už kvázi jeho rukopis, pokiaľ ide o túto legislatívu. Je tu zo pár bodov, ktoré podľa mňa treba ešte prediskutovať ak e, nechcem ísť e, do podrobností, vzhľadom na vymedzený čas, e, poviem len toľko, že pri takejto diskusii E, treba diskutovať v tom svetle, že si treba pripomenúť, aký účel, aký, aké smerovanie má ochrana údajov. To znamená e, dať jednotlivcom možnosť mať určitú kontrolu, určitý dopad, vplyv na ochranu svojich vlastných údajov smerom teda k slobode. A preto nemôže byť cieľom nariadenia e, túto slobodu rozhodovania jednotlivca umožniť len v veľmi, v veľmi úzkom, úzkom prostredí koordinátov kde potom túto, túto slobodu rozhodovania nemá. Takže vlastne to nariadenie treba čítať v svetle zmien, ktoré e, e, sa tu udiali. A tým samozrejme e, jednotlivec je naďalej v oblasti tejto legislatívy subjekt, subjektom ochrany údajov a v tejto súvislosti treba vnímať i moje pozmeňujúce návrhy. E, ochrana údajov však nesmie byť preťažená, aby v konečnom dôsledku nebola, e, e, sa nestala vôbec nepoužiteľnou. Preto tá kongentná zmysluplnosť mi od začiatku nie je úplne jasná a určité dobre mienené zmeny, napríklad článok 6 alebo článok 15, podľa mňa tieto sú určitým oslabením a otvárajú dvierka, tak povediac, pre e, nezamýšľané e, pokusy e, využitia údajov, ktoré, ktoré jednoducho užívateľ ani nechápe. Takto treba vnímať i 95 a 66 možno v svojej podstate sú nie zlými po vecnej stránke, avšak boli tu zmenené a tak e, v svojom znení e, e, boli pôvodné návrhy dobré a netreba veci jednoducho zhoršovať. Delegované akty komisie napríklad. My verím a som spokojný s tým, že spravodajca bol, rozpoznal, že tieto boli v poriadku, ale nesmieme kompetencie komisie preložiť alebo preniesť na inú inštitúciu. Nie z jednej inštitúcie e, ma, s malou legitimitou preniesť ich na inú inštitúciu s rovnakou malou kompetenciou. Keď sa pozriem na starú smernicu a tam nie, neboli zamýšľané ďalšie kompetencie, tak sa e, natíska otázka, prečo v nariadení e, Eh, by eh, sa to prenášalo na akúkoľvek inú inštitúciu. To predsa nevytvára právnu istotu. Keď tu máme neustále zmeny, tak je potom jedno, či pre spotrebiteľa alebo pre eh, priemyselného účastníka trhu, či malé a stredné podniky to znamená len zhoršenie, že to nie je pomoc ak sú potrebné zmeny, tak si myslím, že parlament to musí robiť v legislatívnom postupe a nie takto. Takže si myslím, že pomôže, že sa nám podarilo mnohé veci, e, e mnohé tieto zmeny vyškrtnúť. Ďalej potom i pre, pri staršej smerni, smernici o, o, informovaní o poruš, porušeniach e, e, osobnej bezpečnosti E, opätovne zase nechápem, prečo to treba upravovať na novo v novom nariadení. Celkom tomu nerozumiem. A súčasne si myslím, treba premyslieť si, keď sme boli už pri e, e, splnomocnencovi pre ochranu údajov, nemyslím si, že tento by mal hovoriť o pracovných modalitách. Je to v článkoch po anglicky je to powers v článkoch 35 a 37. Myslím si, to je niečo, čo by sme nepripísali iným inštitúciám. Myslím si, že sú to naozaj určité body, ktoré sa určite e, oplatí diskutovať. Podľa mňa komisia by takisto nemala stanovať i ďalšie body. E, to je podľa mňa úlohou tých, ktorí sa pohybujú e, na trhu. A zhrňujúco poviem, že toto nariadenie by malo upravovať iba zoznam vecí, ktoré treba upravovať, ale nie nevyhnutne predpisy, ako ich treba upravovať. Pre mňa je dôležitý takýto výsledok, e, nie jednotlivé e, predpisy, ktoré, ktoré nám nepomôžu. Naozaj takýto celkový prístup. E, ospravedlňujem sa, že som hovoril tak dlho, ale je tu množstvo bodov, ktoré som dokonca vynechal. Ďakujem za slovo v každom prípade. Thank you, Mr. Alvaro. I may... Ďakujeme, pán Alvaro. Povedal som vám 2-3 minútky. Nerobte z toho, prosím, 5. Budeme mať typickú situáciu. At 11 a.m. Please, Mr. Foss, there you go. Pán Foss, máte slovo. vielen Dank. Ähm, zunächst möchte ich ähm, mich aber... Ďakujem. Chcem však uh, čo sa stiažovať na to, ako prebieha táto diskusia. Je to tak zložitá téma a ja nemôžem o nej pohovoriť za dve minúty o dvoch právnych predpisoch. Ani na jeden by mi nestačili dve minúty. A preto mám prozbu, pri takýchto témach prosím nerobme frašku z rozpravy. Ja vás preuším, pán Fos, chápem to. Viem, že sa snažíme byť flexibilní, ale toto nie je záverečný bod diskusie. Sme len začali s prezentáciou návrhu správy. Ak to bude potrebné, budeme naďalej o tom diskutovať na budúcom e, normálnom zasadnutí e, LIBE. V januári 21. E, a 22. januára budeme, budeme mať druhé kolo diskusí. Ale ako som bol povedal, toto je bežná situácia blíži sa hlasovanie a vtedy hneď toľko e, poslancov chce diskutovať. Takže prosím, majte na pamäti, e, využite, e, využite svoj čas dobre, nie na to, že sa stiažujete, ale aby ste rečnili. Už trošku ste ma potešili. Najprv chcem poďakovať obom spravodajcom za otvorený postup, za dobrú spoluprácu Samozrejme, e, nemožno vyhodnotiť všetko za taký krátky čas. E, nuž musíme e, sa zamýšľať v konečnom dôsledku nad tým, v akom svete chceme s takýmito témami vlastne žiť. Tu dávam zapravdu kolegovi Alvarovi, občan chce v tomto období dve veci. Chce na jednej strane ochranu svojho súkromia a svojich údajov a na druhej strane súčasne chce využívať služby a ponuky, ktoré sú bezplatné alebo aspoň finančne výhodné a tým e, vtedy dá svoje údaje k dispozícii. A pritom preto extrémna ochrana údajov, ako bol povedal predrečník, by mohla viesť k tomu, že tu budú aj nevýhody pre občanov, zhoršie podmienky poistenia, ťažšie úvery, E, veľké výdavky, možno dokonca e, rezignovanie na internet, ako to už poznáme. Takže naozaj potrebná je rovnováha, pokiaľ ide o túto správu. E, ide táto správa naozaj už dobrým smerom, a však nedorazila do správneho cieľa. E, myslím si, že v tomto prvom posúdení e, te, možno povedať, že ten vstup a výstup pokiaľ ide o e, splnomocnenca pre ochranu údajov, je tu tá správna zodpovednosť a e, myslím si, že v zmysle tohoto samoregulovania možno urobiť ešte e, ďalej. Je to právo zabudnúť je tu určite realistické, možno, že by sa dalo hovoriť o práve vymazávať, jasne by sa to mohlo jasnejšie vy, e, e vyjadriť, takisto prenositeľnosť údajov, nuž to je správne, e, právo informovať sa. Tu by sme snáď mohli e, poukázať na obchodné tajomstvo, e, Nuž, e, takisto sa mi páči, že sa tu zapracovali anonymizované údaje a takisto re, e, redukcia e, delegovaných a implementovaných e, a, a, zákonov. Nuž, e, myslím si, táto rovnováha sa celkom ešte nedosiahla, ktorá by podľa mňa bola potrebná. E, definícia e, osobných údajov, ako bol povedal predrečník, je dobre, že tie pseudonymizované dáta tu máme, avšak súčasne e, je to tiež stimul pre priemysel e, predovšetkým pozmenujúci návrh 105, ktorý sa javí ako rozporuplný. E, možno, že riešením by bol e, článok 7, odsek 4, a z môjho pohľadu, e, bez toho, že by sme sa o tom boli bývali, predtým bavili, sa tu ešte zväčšuje tá neistota. Legitímny záujem sám o sebe, ten prístup je dobrý, musím povedať, ale aj tu musíme posudzovať, či sa tu dokonca neobmedzí možnosť smernice E, e, fungovať, či sa realita neokresa. Ďalšie doložky, zaoberanie sa zdravotnými e, údajmi, na to sa treba zamerať. Nuž to je všetko, čo mám k nariadeniu a k smernici ďalej. Mám mnoho, mnoho bodov, ktoré ale snať potom teda preberiem ich so spravodajcom bilaterálne alebo ich spomeniem pri stretnutí nasledujúcom. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Kirkop tieňový spravodajca. Ďakujem, budem veľmi stručný a veľmi všeobecný, pretože e, naozaj pociťujem úľavu, že tu bude ešte raz hĺbšia diskusia. To je podľa mňa potrebné. Nie to, čo máme dnes na základe vyhlásenia alebo avizovania pred dvoma dňami k takejto správy, také, také, takej zložitej správe. Myslím, že by sme mali revidovať možnosť e, e, alebo brať do úvahy možnosť E, toho 27. februára veľmi nerealisticky. Nebude možné e, spracovať všetky pozmenujúce návrhy a všetky práce do tohto dátumu. Snaď by som povedal, že samozrejme podporujem potrebu e, revidovania zákona o ochrane údajov, pretože ochrana údajov, ako vieme, je veľmi nerovnomerne implementovaná naprieč Európskou úniou a podľa mňa E, svet, ktorý sa tak rýchlo vyvíja, e, dáva nám e, povinnosť byť aktuálny. A chcem poblahoželať spravodajcovi za doteraz odvedenú prácu. Čo tu však vidíme, sú celkom je, čo potrebujeme, sú jasné povinnosti a, a pravidlá, ktoré budú dobre implementované, ale musíme byť tiež opatrní. Musíme vytvárať rovnováhu nielen pre, pre spotrebiteľa, ale tiež pre priemysel a obchody, pretože administratívne bremeno stojí peniaze, hlavne pre malé a stredné podniky, ktoré sú základom budúceho úspechu Európskej únie. Um, uh, uh, Treba naozaj posil, e, nemať, nesmieme mať veľmi preskriptívnu správu, správu, ktorá by sa e, mohla okamžite a, a rýchlo stať veľmi, veľmi zastaralou Eh, kde sú také rýchle zmeny, hrozí veľmi rýchlo obsoletnosť a preto, preto e, treba zistiť od komisie, či tu budú delegované zodpovednosti. Mali by to malo by to byť v zodpovednosti národných inštancií, ktoré sú oveľa lepšie kvalifikované. Takže to je niečo, na čo sa budeme veľmi z, pozorne e, sústreďovať. Určite čakáme na rozšírenie notifikačných období. Pôvodný návrh notifikačných období bolo veľmi, veľmi e, ťažký a stringentný a veľmi ťažko by sa dodržal. A preto je veľmi dôležité, pán predseda, e, toto brať do úvahy. Nepôjdem do ďalších detailov. Je to veľmi dôležitý krok smerom k zlepšeniu e, digitálneho trhu a k jeho a k posilneniu medzinárodného obchodu. A tiež pokiaľ ide o naše vzťahy s ďalšími časťami sveta, osobitne so Spojenými štátmi i ďalšími, e, a ďalšie vzťahy tohoto typu. Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov a podnikov, nuž to nie sú e, veci, ktoré by si odporovali. Podľa mňa sú e, plnohodnotne kompetentné, treba byť opatrný, nesmieme pridusiť inovácie, a musíme sa dávať pozor, čo tu predkladáme, nielen pokiaľ ide o to, čo predkladá spravodajca, ale to, čo, tiež to, čo predložíme, musí byť trvalo udržateľné aspoň na 15 rokov, aby sme sa neustále nemuseli vracať e, k téme a komplikovať e, e, veci, ktoré by sa takto mohli zamotať. Záverom snáď dodám, že správa je veľmi technická, určite sa odviedlo doteraz veľa práce, budeme naďalej pozitívne prispievať za nás a jedného dňa verím, že vzniknú kompromisy, ktoré budú e, akceptovateľné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme tu aj tieňových spravodajcov. Jedna zo zložiek. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať a zablahoželať spravodajcom obom. Urobili veľa nevďačnej práce a myslím, že obe e, odzrkadľujú, obe tieto správy odzrkadľujú to, čo sme sa snažili za posledné roky. Uvedomujeme si, že lobby k týmto zložkám je skutočne jedna z najintenzívnejších, akú sme tu kedy mali. Sú tu záujmy viaceré a nedá sa uspokojiť každého. Od samého začiatku si uvedomujeme, že tí, ktorí budú s výsledkom nespokojní, pravdepodobne budú sa snažiť o určitú inováciu, adaptáciu a budú konať. Takže ja podporujem tento prístup k celému, celej zložke ako k balíku, že chceme dosiahnuť jednotnosť v prístupe. Oba legislatívne nástroje musíme zosúľadiť čo možno najviac, aby sme mali jednotnú mieru ochrany údajov a nesmieme zabúdať na to, že smernica musí aj naďalej zostať byť skôr výnimkou k všeobecnému pravidlu, a čo je vlastne nariadenie. Nie sú to dve oddelené oblasti, je to iba jedna, ale toto je taká výnimka a ja budem skutočne proti snahám rady v zmysle rozšíriť, ehm, rozšíriť pole pôsobnosti týchto textov, pretože snaha rady oddialiť diskusie ehm, v časom harmonograme ďalej, to je veľmi nezodpovedné. Musíme si uvedomiť, že adekvátna miera ochrany údajov nie je nejakou prekážkou, to je samotnou podmienkou na to, aby mohli také orgány ako justícia a polícia správne pracovať. My sme videli v minulosti, že sa kriminálnikom podarilo vyhnúť súdom, pretože sa nesprávnym spôsobom aplikovala ochrana údajov. A teraz konkrétne návrhy, tak v oboch správach. Ja som rada, že na, tu máme odseky venujúce sa transferom do tretich krajín. Myslím, že si budem musieť pozrieť ešte raz všetko detálnejšie. Zdá sa, že veľkosť podnikov už nie je kritériom, ale skôr druh alebo forma údajov, ktoré využívajú na spracúvanie, zjednodušenie dokumentácie, takisto poznámka, pokiaľ ide o mieru údajov. Myslím si, že tá smernica by mala byť skôr výnimkou pravidla. Som rada, že obaja spravodajcovia pokazujú na ďalšie európske inštitúcie, ktoré sú momentálne pokryté inými pravidlami. Musíme sa snažiť dosiahnuť harmonizovanú úroveň ochrany údajov a myslím si, že potrebujeme ďalšie presnejšie definície kritérií, aby tieto neboli vágne a otvorené. Napríklad pokiaľ ide o výnimky v prípadoch verejného záujmu. To síce znie veľmi pekne, ale musíme byť oveľa špecifickejší, že čo to vlastne znamená. A záverom by som sa chcela ešte konkrétnejšie pozrieť na navrhované výnimky, pokiaľ ide o výskum. Myslím si, že toto nariadenie by mohlo byť ešte oveľa viac širšie. Ďakujem pekne. Teraz ten slogan Tavareš. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja tu mám jeden bod, ktorý by som chcel spomenúť. Začnem s pánom Olbrechtom. Je to jeden z mojich najlepších priateľov v parlamente a ja skutočne obdivujem jeho prácu, ale keď som si prečítal jeho prácu, tak si uvedomujem, že sú to skutočne opodstatnené kroky, to, ktoré sa snaží, pretože vidíme, že sa snaží vyvážiť právomoc medzi inštitúciou, občanmi a veľkými podnikmi na trhu a pristupuje k tejto asymetrii predovšetkým v oblasti informácií a chcel by som teda povedať nasledovné k tejto téme. Je to skutočne komplexná situácia, Je tu viacero oblastí, kde dochádza k spracovaniu osobných údajov. Na to, aby sme všetko správnym spôsobom vyhodnotili, by sme potrebovali skutočne veľké týmy právnikov, na to, aby sme vôbec dostali a podporili vlastné práva, ktoré máme, ktoré majú občania. Ale Jan Olbrecht sa vo svojich pozmeňujúcich návrhoch, konkrétne v čísle 71, dáva delegovaný akt komisie, aby vypracovala spôsob, akým sa tieto informácie môžu poskytovať. Myslím, že to je dobrý spôsob. Napríklad, keď sa dostane na webovú stránku, namiesto toho, aby ste čítali nejaký dlhý, dlhú zmluvu, ktorú si musíte prečítať predtým, než dáte údaje, budete tam mať informáciu o tom, že kam vlastne tieto vaše údaje dávate, na základe akých podmienok, koľko budú vaše informácie registrovať, aký dlhý čas si ich ponechajú a čo s nimi, ako s nimi naložia. Ja som sa k tejto téme snažil vyjadriť formou pozmeňujúcich návrhov, predovšetkým pokiaľ je tento delegovaný akt, lehota pre tento delegovaný akt je, teda ak sa nám podarí pracovať bez tohto delegovaného aktu, tak to bude dokonca ešte lepšie. Viem, že sú tu niektorí kolegovia, ako napríklad Alexander Alvaro, už ostatní o tom hovorili. Takže ja pozývam ostatných kolegov, ktorí sú ochotní takýmto spôsobom postupovať. Pokiaľ ide o kolegu Druca sa, ja som si prečítal tú dôvodovú správu a uvedomujem si, že sa snažíte nájsť vyváženosť v tom zmysle, aby sa profiling, nie, aby profiling nezmutoval do niečoho všeobecného, čo by bolo už od samej podstaty suspektné. To by bolo skutočne nebezpečné. Dá sa to však dosiahnuť, alebo mali by sme sa snažiť vyhnúť nejakému akýkoľvek podobe profilingu, takže to by ste prosím vás mohli objasniť ešte bližšie. Ďakujem obom spravodajcom za celé tie hodiny, ktoré ste venovali tejto správe. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci sa zhodnú na tom, že ochranu osobných údajov treba spracovať korektne. To je jedna zo základných záväzných povinností a toto nariadenie tento princíp musí zabezpečiť. Mám tri poznámky. Poprvé, e, nezabúdajme e, dostatočne rozpracovať princíp subsidiarity. EÚ je automaticky zodpovedná za takéto spracovanie údajov. zmluva má uz, zabezpečiť dobré fungovanie vnútorného trhu na základe svojich nariadení. A tu si môžeme položiť otázku, či to je skutočne tak. Musia byť aj spoločné pravidlá a sú tieto pravidlá dostatočné pre ochranu údajov, ale nejdeme príliš ďaleko. Hovoríme nielen kto v tomto nariadení, čo treba upraviť, ale akým spôsobom sa to má upravovať. A to sa týka aj tej predchádzajúcej poznámky. Pravidlá sa budú týkať všetkých údajov, nezávisle od rozsahu a potom to bude znamenať pre orgány aj pre firmy e, nadbytočnú ďalšiu záťaž. Samozrejme, z finančného hľadiska sú zvýhodnení tí väčší. A tretí bod. E, ten e, osobný, skutočne osobný charakter, ako dobre viete, že v digitálnom svete e, vstupuje čím ďalej tým viacej aj do súkromného života na internete je zachytené všetko, čo ste vy na internete vyhľadávali, aké údaje ste tam vložili a tak ďalej. Všetko je tam uchované, nikdy sa nestratí. A všetko, čo je na nete, je e, rokovateľné. A je tu potom aj ekonomický problém. A potom, keď hovoríme o osobných údajoch, musíme zabezpečiť rozumnú mieru anonymnosti. Napríklad deti musia mať túto možnosť, musia mať jednoducho pokoj. A je tu aj právo na to byť tzv. zabudnutý. Ja som o tom diskutovala aj z lobby a viem, že to vyvoláva veľa rozporných reakcií. Ja si myslím, že by sme sa mali tomuto venovať dostatočne, aby to malo rozumné dôsledky a potom neželané kontakty od spotrebiteľov. Spotrebitelia určite budú žiadať to právo byť zabudnutí na nete, aby sa nezneužívali a nevyužívali ich osobné údaje. Pôsobenie firiem a tiež voľa spotrebiteľov by mali viesť k tomu, aby sa osobné údaje rozumne využívali na nete. A tomu tak nie je teraz. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúcu správu. Rada by som pripomenula, čo sa hovorilo EÚ o základných ľudských právach a toto nariadenie by sa ich týkalo predovšetkým tá ochrana dodatočných údajov. Musíme nájsť samozrejme rovnováhu medzi základnými právami a nesmieme zabúdať na to, že článok 8 tam hovorí o právach že musí byť teda rovnováha pri rešpektovaní tých základných ľudských práv, ale ja mám pocit, že práva detí sa často zabúdajú a vieme veľmi dobre, že deti majú iné záujmy ako dospelí a potrebujú dodatočnú ochranu v takomto globalizovanom svete o to viacej. Takže potrebujeme špecifické práva pre deti, ktoré by išli ďalej než tie, e, e, ktoré sa týkajú práv dospelých. No, je tu taký protirečivý bod, e, ale v každom prípade mm, v správe sú vynikajúce body rovnováha medzi súkromným životom a profesionálnym alebo obchodným záujmom. To je rozhodujúci bod. V pozmeňovacích návrhoch sloboda prejavu v článku 80, to sa musí e, dobre zachytiť, hlavne pre novinárov. Sloboda prejavu je jedna zo základných e, slobod dôležitá pre prácu novinárov prístup k osobným údajom musí byť síce zabezpečený, ale toto nariadenie tento prístup neumožňuje. A pokiaľ ide o vyhľadávanie údajov alebo tých zoznamov či registrov, sú potrebné osobné údaje. Ale keď hovoríme o zdraví, hlavne to môže priniesť problémy, takže potrebujeme jasne zadefinované výnimky, aby sme mohli využívať vyhľadávanie aj v takýchto lekárskych údajoch, epidemiologických údajoch a tak ďalej a tak ďalej. Ja, Dank, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa dnes obmedzila iba na tú smernicu, pretože si myslím, že táto má špecifický význam pre ďalšiu spoluprácu medzi políciou a justíciou naprieč členskými štátmi. A aby sa táto spolupráca posilnila, na to potrebujeme posilnenie vzájomnej dôvery, pokiaľ ide o vlastnú prácu. A k tomu patrí bez pochyby vyššia miera ochrany, pokiaľ ide o otázku zaobchádzania s údajmi a ochrany údajov. Myslím, že táto ochrana je dôležitá z jednej strany, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu vyšetrovania, ale aj pokiaľ ide o ochranu záujmov obvinených a svetkov, ktorých práva musia byť zabezpečené v právnom štáte zo strany členských štátov. Tu bolo poukázané na to, že európske štandardy vychádzajúce z ochrany údajov sa uplatňujú iba pri cezhraničných prípadoch. Ja takýto princíp nepodporujem, pretože zažívame stále častejšie, že vyšetrovania majú cezhraničný charakter a až v rámci ďalšieho vyšetrovania sa vždy nájdú nové cezhraničné prvky v rámci týchto vyšetrovaní. Takže musia tu byť určité minimálne štandardy, pokiaľ ide ochranu údajov, musia byť práve v trestnom práve posnené, pokiaľ ide o spoluprácu justície a polície a musí to byť platné od samého začiatku vo všetkých otázkoch a, otázkach a v, musíme v tejto oblasti ešte viesť ďalšiu diskusiu, aby sme zabezpečili, že tu nebudeme mať znovu odlišné štandardy, čo naši občania jednoducho nepochopia. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pani Romero López. Ďakujem. Chcela som pogratulovať spravodajcom, hlavne, že sa snažili harmonizovať tieto dve smernice. Ale jedna téma, ktorá sa tu síce tak mimochodom spracovala, ale je dôležitá, Vieme, že v globalizovanom svete došlo k obrovskému rozvoju technológií, ale tento všeobecný rámec ochrany údajov to sú štandardy, ktoré by mali byť spoločné, ale prekračujú národný charakter, napríklad nadnárodné spoločnosti, ktoré majú sídla v rôznych krajinách a sankcie, ktoré sa budú uvaľovať na tieto firmy, keď nebudú rešpektovať tento rámec keď dochádza k porušovaniu týchto záruk, a ktoré sa netýkajú len národného rámca. Keď hovoríme o všeobecnom rámci ochrany údajov, nehovoríme o európskom rámci, pretože nám chýba tá európska inštancia. Preto by bolo potrebné diskutovať o tom, že potrebujeme európsky orgán na ochranu údajov, ktorý zadefinuje určité kritériá, ktoré nie sú dostatočne e, rozvinuté v tom novom nariadení ochrany údajov, pretože tam sú obmedzené kompetencie. Delegované akty a tak ďalej, ktoré má komisia, nemôžu zadefinovať, ako povedal pán Alvaro, tie spoločné štandardy, ktoré sú skôr technické. To by skôr zodpovedalo práve nejakému európskemu orgánu pre ochranu údajov a to v tomto balíčku nie je. Text je teraz v parlamente a diskutujeme o tom, či by sme mali vytvoriť takýto európsky orgán, ktorý by zadefinoval tieto záruky, pretože máme tu fenomény, ktoré majú nadnárodný charakter. Ďakujem pani Romero, teraz pán Klod Morajš, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že v rámci našej skupiny, tak ako aj v ostatných skupinách, si uvedomujeme, že v týchto úvodných slovách už vidíme, že táto celá zložka je veľmi vážna a dôležitá a ja preto blahoželám všetkým týmto spravodajcom, že pripravili skutočne dobrý dokument. Ide tu tak o ochranu individuálnych občanov, ale aj pokiaľ ide o ochranu podnikov, pretože toto je zložka, ktorá je veľmi komplexná. Nepodali sa nám uspokojiť všetky. Pokiaľ ide za našu skupinu, to sú tu dva kľúčové body, ktoré by sme chceli spomenúť. Predovšetkým poprvé, tak ako to povedala kolega Sip, túto smernicu nemám ako veľmi dôležitú, ale musíme obe, tak smernicu ako nariadenie vnímať ako balíček. Musíme si uvedomiť, že smernica je skôr výnimkou k tému nariadeniu a Musíme ich zosúľadiť obe, pokiaľ ide o jazyk, pokiaľ ide o definície. To je pre nás veľmi dôležité. A rovnako je veľmi dôležité, a to aj napriek tomu, že to je iba nejaká úvodná diskusia, ktorú tu máme, že musíme definovať to, čo je pre nás dôležité, pre našu politickú skupinu. Ten profiling v článku 20, na ktorý kolega Dimitrios Grúca spoukázal, tento článok 20 je veľmi citlivým článkom v rámci správy, pretože profiling je to, na čo sa chceme zacieliť, takisto sa chceme zamerať na teritoriálnu pôsobnosť a takisto aj opra- sa chceme pozrieť na ochranu údajov firiem, ktoré sú založené mimo hranice Európskej únie, pokiaľ ide o otázku súhlasu, pokiaľ ide o otázku byť zabudnutý, Takže toto bude skutočne veľmi zaujímavé pre zúčastnené strany mm, mimo nášho parlamentu a parlament si zaslúži veľkú, veľkú zásluhu, ak sa nám podarí túto celú zložku úspešne doviesť do konca a budeme spolupracovať s socialistami v tejto téme. Ďakujem pekne, teraz ten slovo pán Torvalds. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja keď som začal čítať, týchto 270, 217 strán, tak som bol trochu prekvapený, pretože si uvedomujem, že spravodajci mali úlohu priam nad ľudskú. A ja mám k tomu celému takú skôr filozofickú pripomienku. Komisia vlastne spustila to, takú napolo postavenú loď na vodu a keď už sa táto loď dostala na vodu, tak my ju máme zrazu dostávať. A ja pochybujem, že to bude ľahké. Takže ten problém, ktorý majú spravodajcovia, je Mm, skôr neskutočné, ne, nemožné. Ako sa dá niečo prestovať od samého začiatku, čo bolo nesprávne postavené? Ďakujem pekne. Teraz dostanú slovo členovia, ktorí sú ochotní prispieť k diskusii. A predtým, než sa obratím znovu na spravodajcov dostane slovo írske predsedníctvo, pretože írske predsedníctvo bude práve sa venovať tejto téme v nasledujúcich mesiacoch a vidím, že sa už hlasia o slovo. Máme tu predstaviteľa pána Gogena. Je tu, áno, ak máte ochotu vyjadriť sa, prispieť e, tejto diskusii. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Nepovedali sme že sa chceme prihlásiť, pretože my si uvedomujem, že málo času, takisto si uvedomujem, že minister pre justíciu bude mať stretnutie s vami o týždeň v útorok, takže ja vlastne nechám tú hlavnú časť vyjadrenia na neho, ale my si uvedomujeme, že ide tu o, veľk, o prioritu, ktorú vníma ako prioritu aj írske predsedníctvo. Venovali sa k tomu skutočne veľké zdroje a Budeme venovať zdroje do toho, aby sa v tejto práci pokračovalo ďalej. Mali sme prospešné stretnutia so spravodajcami a povedali sme, že vlastne postupujeme v súlade s tým, čo povedal, aj pán, čo povedal pán Intveld, že chceme rozpracovať všeobecnejšie pravidla predtým, než sa dostaneme k nejakým detailom. Takže my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu na sledujúcich 6 mesiacoch. Ďakujeme pekne írskému predsedníctvu, hovorí pán predseda. A teraz dostanú slovo spravodajcovia. Môžu vyhodnotiť všetky jednotlivé vstupy svojich kolegov. Nech sa páči. Možno pán Albrecht chce vystúpiť ako prvý v rámci nariadenia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, ctení kolegovia, za komplexné pripomienky. Máme obmedzený čas a budeme potrebovať viac času na aj samotnú diskusiu ohľadne ešte stále nedoriešených problémov. Chcel by som jasne povedať, že prirodzene ide tu o legislatívu, ktorá ešte nie je stále vo finálnej fáze, budeme musieť pracovať aj ďalej. A uvádzam to preto, že v rámci mojej práce na tomto nariadení som si uvedomil, že takmer nikto, teda skutočne nikto, nevie ponúknuť konkrétne odpovede na konkrétne otázky. Takže to je aj dôvod, prečo musíme o tejto téme hovoriť takto extenzívne a musíme sa venovať pravým príčinám. Samozrejme, nikto nemá pravdu, keď budeme sa snažiť nájsť odpoveď na úplne nové otázky, ktoré tu vyvstali, pretože nevieme, aká je tá odpoveď skutočne správna. Ide nám o to, aby sme pokračovali v tej istej, v tom istom smerovaní ako doteraz, pretože viacero z tých zmien, ktoré boli navrhované, vyvstávajú z tých samotných diskusí, ktoré tu prebehli a ja som samozrejme ochotný pracovať na ďalších kompromisoch ohľadne tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré ešte dosiaľ neboli zapracované. A chcel by som povedať, že ekonomický rast a ochrana údajov nie sú navzájom protichodné. Myslím, že to treba povedať celkom jasne, o čo nám ide. Snažíme sa nájsť rovnováhu medzi informáciami, ako to už povedal kolega Tavareš, vyváženosť medzi informáciami z oboch strán, ktoré sa musia dohodnúť. Máme tu firmy a klientov. O to tu vlastne ide. Ak ľudia chcú osobné údaje dať k dispozícii týmto firmám, ak sa chcú takýmto spôsobom týmto firmám prezentovať, ak dajú vlastný súhlas, ak podpíšu zmluvu, ktoré sú v súlade s pravidlami, tak je to v poriadku. Predovšetkým pokiaľ ide o malé podniky, tieto môžu o tom celom iba získať, pretože aký tu máme problém medzi malými a veľkými podnikmi. Občania, spotrebitelia majú ten slabší, ťahajú sa slabší koniec v rámci tohto nerovného vzťahu medzi tým napätím, ktoré tu je medzi malými a veľkými podnikmi, takže preto musíme stanoviť spoločné štandardy, a zabe- ale, ale umožniť zároveň aj plnú mieru konkurencieschopnosti. A myslím si, že my na európskom trhu týmto môžeme iba získať, pretože údaje a pravidlá o ochrane údajov tu sú práve na to, aby tu bola posilnená dôvera medzi občanmi a spotrebiteľmi, aby sa mohli lepšie rozhodnúť o tom, či zaplatia za určitú formu, za určitú službu, produkt a poskytnú osobné údaje. Opakujem stále, že vo svete je v súčasnosti všetko veľmi prepojené a nemôžeme oddeliť digitálne prostredie od analógového a preto by som vlastne aj týmito slovami vás chcel prizvať k e, tomu, že sa usilujem dosiahnutiu toho nášho vzájomného spoločného cieľu, ktorý si parlament stanovil. A ja som ochotný venovať svoj čas do ďalšej práce v spolupráci s írským predsedníctvom, aby sme skutočne urobili všetko to, čo môžeme spoločne dosiahnuť a približili sa ďalej k tomu cieľu a pred ďalšími voľbami už mali niečo konkrétnejšie v rukách. Ďakujem, pán Albrecht. A teraz pán z nech sa páči. Ďakujem veľmi stručne. Budem sa snažiť dodržať rečnícky čas. Poprvé by som poďakoval všetkým kolegom za ich príspevky, aj za tie povzbudivé láskavé slova, aj za tie kritické poznámky. a za niektoré návrhy, o ktorých vieme, ktoré sa predložili skôr. To všetko nám ukazuje, aká je táto téma dôležitá pre nás všetkých a zhodneme sa aj na tom, že je veľmi dôležitá aj pre našich občanov a preto si veľmi cením toho, čo povedal pán predseda, že že vo výbore a na schôdzach sa vyčlení viacej času na túto problematiku na balíček o ochrane údajov, je jasné, a odrazila to aj dnešná rozprava, že venujeme viacej pozornosti nariadeniu než smernici. Ja som realista a pragmatik. Je to logické a nadvezuje to na to, čo povedala Sophie Intveld, že nariadenie predstavuje jasné pravidlo a smernica je akousi výnimkou z neho a túto líniu držíme aj my. Vo veľkej väčšine tejto práce len by som ešte zopakovala, zdôraznil, že okrem obsahovej stránky, ktorú budeme musieť prejednať pri, pre tú smernicu v budúcich týždňoch a mesiacoch. Je potom aj určitý politický rozmer alebo problém, na ktorý budeme na smernici v tejto smernici narážať a to, akým spôsobom rada členské štáty zareagujú a ako aj budú na smernici pracovať. Ešte raz upozorňujem, že je možné, že EP bude musieť aj politické problémy riešiť. Ďakujem ešte raz všetkým Ďakujem obom spravodajcom aj všetkým členom výboru, ktorí sa zúčastnili diskusie a ktorí e, pracovali so spravodajcami. Je jasné, že táto diskusia nebola e, hlboko až taká hlbková, takže 22. 23. januára ešte budeme môcť mať druhé kolo výmeny názorov k tejto téme. No dobre, tak. Lehota na pozmeňujúce návrhy je 22. februára na obe do 12. A to je naozaj veľmi dlho na predkladanie takýchto návrhov. Takže mali by sme mať dostatok priestoru a času. A budeme samozrejme vychádzať aj z priebehu diskusie. Ešte pán Alvaro by chcel niečo? Ďakujem. Čakal som na tú lehotu na pozmeňovacie návrhy. V porovnaní s obvyklými termínami je tento termín dlhší. Obvykle týždeň, dva nestačí, ale vzhľadom na to, že kolegovia hovorili o tom, že táto téma je veľmi zložitá, a že smernica a nariadenie sú navzájom prepojené a že je tam veľa nedoriešených a nevyjasnených aspektov. A mali sme aj rok na prípravu v, vo výboroch, aj tieňoví spravodajcovia na tom pracovali. Je samozrejme veľmi dôležité to, čo predložia spravodajcovia a ale ja by som uvažoval, alebo by som navrhol, či by nebolo možné posunúť termín na pozmeňovacie návrhy na koniec marca, alebo keď uvažujeme o takejto dôležitej téme ochrany údajov spotrebiteľov, hovoríme o 500 miliónoch obyvateľov, občanoch, tak nemali by sme urobiť unáhlené rozhodnutia. A ako som už povedal, pre mňa je kvalita dôležitejšia ako čas a navrhujem, aby sa termín na pozmeňujúce návrhy presnul na neskôr a takto aj vyhovieme spravodajcovi, že hlasovanie v pléne prebehne ešte za írskeho predsedníctva. Dobre, návrh ste si vypočuli, hovorí pán predseda. Ale spravodajcovia by mali rozhodnúť o tomto návrhu buď písomne v nadchádzajúcich hodinách, alebo, alebo možno teraz. Lebo na, bežnej schôdzi o dva týždne máme znovu tento bod programu. Ale znovu zdôrazňujem, že už tento pôvodný termín je dosť dlhý a ešte sa navrhuje presunutie na koniec marca. Takže spravodajcovia by sa mali s tieňovými dohodnúť. Pán Albrecht chce sa vyjadriť. Áno, ďakujem. Len by som dodal, že o tomto termíne sme už diskutovali. Spravodajcovia, aj tieňoví spravodajcovia už ten februárový termín odhlasovali, schválili. Ako tu už bolo povedané, je to už dostatočne dlhý termín. Takže všetci by mali mať dostatok času na to, aby svoje návrhy mohli vypracovať a poslať. Nezabúdajte, že my budeme musieť vypracovať kompromisy a je možné, že tých pozmeňovacích návrhov môžu byť aj tisícky. To, sú, to som si istý a my to budeme musieť všetko pripraviť na hlasovanie, aby e, sme mohli teda vyjednávať s tým predsedníctvom. Pán Drucas hovorí. Pridávam sa k predrečníkovi pánovi Albrechtovi. Samozrejme, musíme byť flexibilní, ale bolo ťažké sa rozhodnúť. Samozrejme, argumenty všetkých poznáme. Všetci sú z toho nervózni, ale ten pôvodný termín, tak ako bol schválený, ten by sme mali potvrdiť. Pani Intveld, tejto fáze je trochu predčasné uvažovať o predlženie, ale írske predsedníctvo by mi malo vysvetliť niečo, mňa to zaujalo niečo, čo povedali, zdá sa. že v rade sa bude diskutovať o smernici a nariadení a my chceme, aby to bol balíček a vieme, e, že tá policajná súdna spolupráca, ktorá je dôležitá pre radu, tá by sa mala tiež e, prediskutovať, takže rada by nás mala ubezpečiť, že budete paralelne naraz pracovať spolu na smernici aj na nariadení a nie najprv na nariadení a potom na smernici. Írske predsedníctvo My vieme, že čas tlačia, ja to s pani Intveld po schôdzi prerokujem. Nikdy som nepovedal, že budeme robiť najprv nariadenie a potom smernicu, len som povedal, že sa snažíme pripraviť čo najviac vecí k nariadeniu, pretože nariadenie je skôr všeobecné pravidlo a smernica je skôr výnimka, takže myslíme si, že je najprv potrebné vyladiť nariadenie, teda všeobecné pravidlo až potom výnimky ale ako sme už povedali, že veľa vecí sa opakuje v tej diskusii a teda snažíme sa nejakým spôsobom posunúť rýchlejšie to nariadenie. Teraz pán Foss. No, je to trochu problematické a hovoríme si, áno, že by sme potrebovali trochu viacej času, keď je to taká zložitá téma. Je tu aj istý časový tlak, áno. Ja by som bol najradšej, aby to rozhodnutie, či dodržíme alebo nedodržíme ten deadline vo februári, aby sme to mohli v niekedy v polovici februára rozhodnúť, či nám to stačí alebo nie. Vtedy to budeme vidieť. Preto by som všetkých rád poprosil, aby sme to zvážili a aby sme toto rozhodnutie prerokovali a zvážili neskôr. Dobre hovorí pán predseda. Zatiaľ sa teda dohodneme tak, že je potvrdený ten pôvodný časový rámec. O dva týždne máme druhé kolo výmeny názorov. Uvidíme, ako bude rozprava prebiehať. Ale bude rozumné zachovať ten pôvodný e, termín na pozmeňovacie návrhy, to je koniec februára, to je takmer, to sú takmer dva mesiace. Teraz ďalší bod programu. Máme už veľký časový skos ale stále je možno to ešte dobehnúť. Ak by pri ďalšom balíku išlo všetko hladko a poprosím zároveň, aby bolo ticho v sále, aby sme mohli pracovať. A tí, ktorí opúšťajú sálu, aby to robili potichu, aby sme mohli v programe pokračovať. Ďakujem, dámy a páni. Spoločná rozprava o bodoch 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 a 15. Je to absolutorium. Všeobecný rozpočet EÚ, rôzne oddiely komisia, Európsky dozorný úradník, agentúra EÚ pre základné práva, Európske monitorovacie centrum pre drogy, Eurojust, Európska policajná akadémia, agentúra pre riadenie operačnej spolupráce Frontex, Europol a výkonnosť a finančné hospodárenie a kontrola agentúr. Všetky tieto body majú jediného spravodajcu, je to Georgios Papanikolaou. Takže najprv si vypočujeme jeho súhrnú prezentáciu návrhu stanovisiek k tomuto absolutóriu ku všetkým tým oddielom, to sú body 7 až 15. a potom si možno vypočujeme zástupcov komisie a poslancov. Takže pán Papa Nikolov, nech sa páči. Áno, budem sa snažiť byť maximálne stručný. Po audite a výročnej uzávierke sme sa dostali do ďalšej fáze udelovania absolutória. V súčasnosti ide o to, ako komisia a jednotlivé agentúry e, splnili alebo teda zrealizovali rozpočet 2011. Máme správu Európskeho účtovného dvora, jednotlivé odporúčania a reakciu Európskej komisie a požiadavky o určité informácie dodatočné. Ide o to, parlament má kontrolnú úlohu i udelenie absolutória spadá pod Kokobu. A platí to pre e, viaceré oddiely, ako je Európska komisia a tak ďalej. My pripravujeme stanovisko pre Kokobu, oddiel 3 komisia, pre Frontex, Europol, Eurojust, pre ochranu údajov, pre agentúru pre základné práva, pre Centrum pre drogovú závislosť a tak ďalej a tak ďalej. Je tu aj stanovisko výkonnosť finančné hospodárenie a kontrola agentúr v súvislosti so všetkými týmito predchádzajúcimi inštitúciami. Vychádzali sme z agentúr a z eventuálnych zmien v činnosti týchto agentúr v policajnej a justičnej spolupráci. Podľa našich informácií agentúry postupovali v zmysle zákona riadne výhrady v rozpočtovaní, e, tak to všetko vyplývalo z externých aj interných faktorov. Napríklad v prípade Frontexu nám vysvetli, že mali v roku 2012 nejaké problémy. Konkrétne Frontex dostal koncom roka 2011 určité fondy a je pravda, že to spôsobilo isté problémy, tak ako to aj spomíname v našich správach. Je možné vylepšiť niečo aj v cepole. A máme aj niekoľko komentárov v správe pre cepol porovnaní s rokom 2008 v Cepele došlo k zlepšeniu, keď sa odmietla absolutórium, ale ešte stále sú tam určité nedostatky v plánovaní a v transparentnosti. Ale zdá sa, ale zdá sa, že um, ide o, tam sú problémy s využívaním priestorom v rámci e a to treba vyriešiť čím skôr. Eurojust. sústreďujeme sa na predefinovanie toho, čo to je kolégium, škola a kto je riaditeľ, aké sú jeho funkcie. K tomu je špecifický odsek a tiež je tam kapitola, e, ktorá by to mala spracovať v, budúcom, v budúcej revízii nariadenia pre Eurojust. Eurojust. Pokiaľ ide o Európske monitorovacie centrum pre drogy, 270 275 tisíc eur. To sú kancelárie, ktoré sa nepoužívajú v Lisabone, ale nenašlo sa riešenie, či sa tie predchádzajúce kancelárie uzatvoria, alebo predajú, alebo čo. A my žiadame, aby sa toto riešenie čím skôr urobilo, prijalo, ale samozrejme v krízovom období je to veľmi ťažké. Pokiaľ ide o agentúru pre základné práva, tam nie sú problémy. A ešte jeden bod. Myslím, že je veľmi dôležité, samozrejme, ani Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, tam tiež nie sú problémy. Vnútorné audity by sa mali zakladať na konaní agentúr a mali by sme dohliadať na to, aby financie daňových poplatníkov sa v tomto krízovom období využívali čo najlepšie, aby európsky občania si boli istí, že európske agentúry používajú ich peniaze skutočne účinne a Záverom by som poďakoval Katrin Huber, e, celému sekretariatu za prácu, ktorú vykonali pri príprave týchto správ. Snažil som sa byť čo najstručnejší. The whole bunch. Ďakujeme vám za úsilie, e, za zrýchlenú činnosť. To všetko nám dá priestor na to, aby sme si mohli vypočuť komisiu. Viem, že je tu zástupca komisie, pani Makovej. To... Ďakujem za slovo, ďakujem pánu spravodajcovi Papa Nikolau za výbornú správu. Komisia nemá komentáre k návrhu ako takému. Radi by sme len prezentovali svoj názor ku kapitole zo správy o dvore auditorov, kde a tiež niekoľko všeobecných poznámok k témam nadneseným e, tu. Vítame správu o dvore auditorov a sme E, spokojní, že sa nenašli nezrovnalosti v transakciách v oblasti bezpečnosti, slobody a spravodlivosti. To znamená súlad s predpismi a to je naozaj výsledok upokojujúci. Pokiaľ ide o témy, ktoré sa tu označili, komisia berie na vedomie všetky návrhy, ktoré predložil správodajca. K prvej otázke, k nedostatku informácií, v správe e, dvoru auditorov. To je samozrejme kompetencia dvora rozhodovať o metodológii auditu. Pokiaľ ide o otázku zvýšenú mieru implementácie záväzkov a platieb v roku 2011, komisia e, s radosťou potvrdzuje, že Predbežné údaje za rok 2011 ukazujú vysokú mieru e, implementácie e, záväzkov IPLADE, blízko 105 A tretia vec sa týka e, kapitoly 02. Teší nás, že môžeme konštatovať, že implementácia bola veľmi dobrá, dosiahla 97 a to dokazuje, že e, rozpočtovanie bolo veľmi dobré. Pokiaľ ide poslednú otázku, výhrady, ktoré sa objavili e, v, v, vo výročnej správe Generálneho riaditeľstva vnútorné záležitosti, komisia e, sledovala všetky, alebo teda realizovala všetky opravné opatrenia, ktoré sa tu avizovali a vo výročnej správe potom komisia bude robiť podrebnú analýzu všetkých výsledkov a reevaliáciu týchto, týchto výhrad, ktoré sa tu nadniesli. Ďakujeme. Ďakujeme vám. A teraz si vypočujeme, či tu sú poslanci, ktorí by chceli prispieť. Pani Matie má slovo. <clears throat> Ďakujem, pán <clears throat> predseda. Chcem poblahoželať kolegovi za vynikajúce správy týkajúce sa zložitej problematiky. Bohužiaľ sa sála vy, vyprázdnila po minulej téme. Európske agentúry, úprimne povedané, sa nás veľmi týkajú nášho výboru LIBE, ale aj ďalších výborov, veď to je predsa téma dôležitá. A škoda, škoda, že to nezaujalo našu sálu. Je to však problém iný. Teraz k našej téme. Tie agentúry, ktoré tu dnes máme, sú veľmi dôležité. E, e, nie sú tu výhrady k rozpočtovaniu týchto agentúr zo strany dvoru auditorov. Kolega má pravdu, že e, dvor auditorov čoraz menej tu dáva správy, pokiaľ ide o výbor Kokobu. Bohužiaľ, správa, tieto správy sú čoraz stručnejšie tá správa k, napríklad k agentúre pre základné práva, no tak tá bola veľmi stručná tento, tento rok. Všetky tie stanoviská. E, bohužiaľ, napriek všetkým tým protestom z výboru pre rozpočtovú kontrolu. Bohužiaľ je to tak. V roku 2010 e, tu bolo absolutórium pre, e, C, sme roz, zamietli absolutórium pre CEPOL, boli tu výhrady, ale terajší nový riaditeľ e, výrazne vyvinul úsilie a to riadenie je teraz e, vynikajúce, perfektné, naozaj zredukoval náklady financovania, našiel dobrý personál a riadenie tejto agentúry je teraz naozaj e, bezchybné a kolega predrečník veľmi dobre povedal, že bola to dobrá vec, že sa vybral nový, no, nový riaditeľ naozaj e, e musíme e, zložiť úctu e, určitým riaditeľom, majú ťažkú prácu a momentálne vo všeobecnosti e, riešenie právneho základu, tu som už žiadala e, správu e, od výboru pre rozpočtovú kontrolu k agentúram, aby sa vymenoval zástupca e, komisie, ktorý by mal právo konzultatívne i participatívne v týchto otázkach, tak ako sme to videli v prípade CEPOLu. Európska komisia, keby bola sedela v tejto e, inštitúcii, neboli by sme zažili drámu, ktorú sme zažili. Toľko za mňa. E, každopádne ďakujem kolegovi za odvedenú prácu. Ďakujeme pani Matie. Ďalšie príspevky? Ďalší členovia výboru? by sa chceli ujať slova k tejto téme. Nie je tomu tak. A ak teda e, je to všetko, poďakujeme pánu Papa Nikolau za jeho sumarizovanú verziu a prezentáciu návrhu správy. A tým pádom máme priestor na to, že e, leho, vyhlasiť lehotu, ktorá bola stanovená na 21. januára o dva týždne, 21. januára e, na poludne. V poriadku? Každý ste to vzali na vedomie a ak áno, tak máme presne správne načasovanie, aby sme začali hlasovať o následovnom bode. Ešte chcem e, oznámiť, že na hlasovanie o návrhu stanovisk e, bude koncom februára 20. a 21. februára návrhy e, stanovisk, ktoré boli prezentované zo strany kolegu Papa Nikoleu. Teraz dva body našho programu boli odročené a môžeme teda pokračovať. O dve minúty budeme hlasovať. Mira,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 Just when we got started this morning, I said two things. First thing first, Happy New Year <laughs> to everybody. Kolegovia, ešte raz vás vítam. Tých, ktorí ste tu ešte neboli, ešte tiež vám rád zaželám šťastný nový rok. A druhá vec je tá, že mali by ste si preveriť svoje e, e, elektronické kartičky. Ak ich nemáte, pošlite si po ne. Vidím, že mnohí chcete hlasovať, a však nemáte kartičky. Myslím si, že riešenie je získať rýchlo kartičku, ak máte oprávnenie hlasovať a, nemáte elektronickú kartičku k dispozícii, dajte mi to vedieť tak, aby sme vás mohli takisto započítať aby sme mohli prepočítať vlastne veci. Takže začneme hlasovaním. Je to len jeden dokument. Mr. Philip Clay. Philip Claes, ako e, ktorý nemá sám o sebe e, elektronickú kartičku, je spravodajcom a prosím, zapra- zapracujte teda jeho hlas. Ide o návrh stanoviska. Prosím vás. Less noise. Menej hluku, prosím, a viac e, cielenosti. Máme tu materiál týkajúci sa e, integrácie e, migrantov, externé dopady a sociálna koordinácia. Spravedajcom je pán Kles. Chcete nejaké komentáre? Nie. Ste len pripravení hlasovať. Výborne. O správe tak, ako ju vidíme. Začíname. Ak ste, prosím, všetci pripravení. Amendment 1. Those... Pozmenujúci návrh 1 za Proti? Zdržali sa? Príjima sa. Dvojka za. Proti? Zdržali sa? Príjima sa. Tri. za. Proti? Zdržali sa? Príjima sa. Šiestka bola stiahnutá. Takisto 5, 4. 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 8. Za? Proti? <clears throat> Zdržal sa niekto? Príjma sa. Pozmenujúci návrh 9 za. Proti. Zdržal sa niekto? To teraz nie je jasné.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 13 a 20 spoločne. Končím hlasovanie. 26 proti 18. Príjima sa. 20 a 21 spoločne. Identické za. 21 a 22 spoločne. Za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 24 a 26 spoločne. Za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 27 za. Proti? Zdržal sa niekto, preveríme si 27. Preverujeme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 29 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 30 za. Prepačte, nie, to vypadlo. 31 takisto, prebytočný. 33 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 34 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 35. Prepačte, prijaté, prepačte, prepačte. Povedal som to nesprávne. 34. Hlasujme. Končím hlasovanie. 35 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 36 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 37 za. Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 29 a 38 za. Prijíma sa. 39 za Proti? Zdržal sa niekto? Podľa mňa sa to zamieta. 40 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 41 a 43 identické za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 42 za. Prijíma sa. 44 za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 45 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 47 za, proti, preverujeme si 46. 46. Hlasujme. 46. Končím hlasovanie. Príjima sa. 47 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 48 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 49 za. Proti. Zdržal sa niekto, príjima sa. 50 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. 51 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjma sa. A teraz hlasovanie o návrhu stanoviska v pozmenenom znení. Prepačte. Chcem len poukázať na to, že vzhľadom na pozmenujúcich návrh, na pozmenujúce návrhy, ktoré boli prijaté a ktoré zásadne zmenili tento text, ja proti tejto, hlasujem proti tejto správe a prosím, aby chcem to odporučiť i ďalším kolegom, ak e, správa bude prijatá, prosím, aby e, moje meno bolo odstránené z tohoto stanoviska. Closed. Končím hlasovanie. 27 proti 17. Bolo to prijaté. Berieme na vedomie vaše, vaš, vašu vôľu byť, stia, byť vyškrtnutý ako autor uh, z tejto správy. We should be moving. We thank you all for having being part of this vote. And uh, again, I... Ďakujem vám za účasť na tomto hlasovaní. Pokračujeme. Prosím, opustite miestnosť v tichosti a to nám pomôže dodržať časový rámec. We go for point number seven. Teraz osemnástka osemnástka, prosím. Týka sa to Ide o, o, o konfiškáciu ziskov zo zločinu. Pani Makovej je tu spravodajkyňou. Prosím, opustite, opustite uh, miestnosť v tichosti. I was telling you, no, just, just for a second, Mrs. McAvey, just to remind, just to remind... Chcem vám všetkým pripomenúť, že, že tu máme relevantný e, materiál, pokiaľ ide o boj proti zločinu? in view of the profit, this proposed... Tento návrh smernice, pokiaľ ide o zmrazenie získov e, zo zločinu, v tomto roku 2012 má za cieľ revidovať právny rámec pravidla, pokiaľ ide o, o konfiškácie, pokiaľ ide o skryté alebo transferované e, alebo zmiznuvšie prostriedky. Návrh správy predložila spravodajkyňa pani Makovej 7, 19. septembra 2012 a lehota na pozmenujúce návrhy bola stanovená na 13. decembra a medzi časom rada našla spoločný prístup k textu. Pani Makovej spravodajkyňa nás poinformuje o situácii, o ďalších krokoch a budeme potom rozhodovať. Pani Makovej, máte slovo. Um, Ďakujem uh, kolegovia za záujem o túto problematiku i o predložené pozmeňujúce návrhy. Ja spoločne uh, s kolegami, uh, s teňovými spravodajcami som predložila pozmeňujúce návrhy spolu s, pani, s kolegyňami Borselino a Alfano. Množstvo pozmeňujúcich návrh týkajúcich sa konfiškácii e, e, bez odsudenia. Ide o e, efektívnejšie riešenie tejto problematiky, lepšie riešenie organizovaného zločinu a pritom sa rešpektujú požiadavky spravodlivého súdneho postupu. Ide to smerom napríklad vyjasni, vyjasniť to, že konfiškácie môžu nariadiť len súdne inštancie. Tiež treba vyjasniť, že konfiskácie bez odsúdenia môžu byť nariadené len vtedy, keď súd uzná, že ide o osobitné okolnosti a že aktíva, o ktoré ide, e, vzýšli zo zločineckých aktivít. Jasné ďalej predpisy týkajúce sa rešpektu e, pravi, práva na e, obhajobu a tiež bona fide tretej strany. Po štvrté, poskytnutie možnosti členským krajinám prijať legislatívne opatrenia, aby sa eh, eh, riešila prax eh, fiktívneho priradenia majetku tretej strane, aby sa vyhli zločinci konfiškácii. Ďalej vyjasniť skutočnosť, že osobný, osoby, ktorých sa to týka, majú právo mať právnika ex officio Ďalej, pokiaľ ide o konfiškácie, e, malo by ísť o projekty s cieľom prevencie predchádzania zločinom. Pozmeňujúce návrhy, ktoré predložili ďalší kolegovia, sa hlavne týkajú výnimok pre situácie, v ktorých konfiškácie by nemali byť aplikované, napríklad v prípadoch, kde opatrenia by e, neprimerane zaťažili osoby, alebo kde by poškodili jeho živobytie a kde ide o určité e, požiadavky voči, voči, e, voči páchateľom. Ďalej, pokiaľ ide o, prá, e, o právnické osoby, ide o plné využitie všetkých dôkazov, keď sa príjmajú rozhodnutia. A potom množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú správania e, ktoré sa týkajú sociálneho znovu z skonfiškovaného majetku, aby sa nestratila hodnota a aby sa znížilo riziko ďalšej e, e, infiltrácie zločincami. Toto je v, krátkosti jednotlivé kategórie a ja aj spravodajcovia tieňoví spravodajcovia sme zdieľali v podstate spoločný prístup k tejto e, problematike, k tomu tejto správe a radi by sme si e, radi by sme e, tu videli tvrdú smernicu s cieľom konfiškácií, predovšetkým pokiaľ ide o tie konfiškácie rozšírené na tretie strany, i také konfiškácie bez súdneho procesu. Ide o štrukturálny. E, postup, ako sme diskutovali na úvod. Dúfam, že sa to príjme čo najskôr. A oznámenie na žiadosť politických skupín hlasovanie v Líbe sa odročí z 21. januára e, teraz sa odročí na 31. januára. A teraz sa už e, teším na poznámky kolegov. Ďakujem pekne, pani Maková. Teraz si vypočujeme tieňových spravodajcov. Dostane slovo pani Rita Borsellino. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať pani Makovej, spravodajkyni, za odvedenú prácu. členovia výboru Krym si uvedomujú, aké je dôležité prijať túto, tento legislatívny akt. Už viackrát sa tu pokázalo na viacerých vypočutiach, aké to je dôležité. Pokiaľ ide o zisky z kriminálnych aktivít, by sa, ak sa toto neupraví, istým spôsobom legitimizovali a musíme sa snažiť oslabiť organizované, organizovanú kriminalitu. My musíme napraviť prístup, ktorý predložila komisia v parlamente a pani spravodajkyňa, ako aj pani Alfano, vlastne sa nám podarilo predložiť pozmeňujúce návrhy, ktoré práve tento prístup posilňujú. Spomeniem iba niektoré body, napríklad článok 4, pozmeňujúci návrh 93. Počítame tu s konfiškáciou e, v tých prípadoch, kde napríklad má osoba viac peňazí, ako zodpovedá ako príjem zodpovedá skutočnej možnosti zarobiť si tieto peniaze. Napríklad takisto článok 30, 306 5a, tu majú justičné orgány patričnej krajiny možnosť uskutočniť konfiškáciu bez predchádzajúceho súdneho príkazu, bez toho, bez, teda bez súdneho príkazu, a to v niektorých členských štátoch, ako napríklad v Taliansku, takúto situáciu úpravu máme a je to možné urobiť teda bez súdneho rozsudku a týmto sa vlastne zabráni využívaniu takto nekalo nadobudnutých finančných prostriedkov. Musíme sa postarať o to, aby takéto finančné prostriedky, ktoré budú skonfiškované, boli potom patričným spôsobom e, využité napríklad do prevencie proti kriminalite a podobne. Takisto je veľmi dôležité, aby aj občianská spoločnosť e, nadobudla zdojem, že takýmto spôsobom bojujeme proti organizovanej kriminalite. Máme viacero sociálnych združení v Taliansku, ktoré takéto konfiškované finančné prostriedky dokážu využiť v prospech spoločnosti. 104 a 125. Tieto pozmeňujúce návrhy tie počítajú so špeciálnymi právomocami, pokiaľ ide o konfiškáciu peňazí z tretej strany, ktorí vedeli alebo museli vedieť o tom, že takéto finančné prostriedky pochádzajú z kriminálnych aktivít. Tieto finančné prostriedky e, boli takýmto spôsobom nadobuté nekalým spôsobom. Pokiaľ ide o výšku finančných prostriedkov, táto je takisto stanovená. A pokiaľ ide o článok 128, tam sa vyzývajú členské štáty, aby začali trestoprávne opatrenia voči tým štátom, voči, voči tým, ktorí takéto prevody nekalo získaných peňazí umožňujú. Pani Latfor, chcete sa vyjadriť? Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nie som teňou správodajkyňou našej skupiny, ale predsa len by som sa chcela vyjadriť ja som predložila viacero pozmenujúcich návrhov, zhruba 12, a všetky spadajú do dvoch kategórií vo všeobecnosti. V jednej sa snažíme objasniť, pretože tento návrh vlastne vychádza z právneho základu trestného práva, ale niektoré členské štáty to riešia v rámci občianského práva, v rámci ich daného justičného systému a preto som predložila pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú napríklad úvodné ustanovenie, kde sa hovorí o tom, pod ktorý právny systém to spadá. A takisto môj pozmeňujúci návrh číslo 91. Sa uvádza, že toto ustanovenie nemá priamy vplyv na členské štáty, ktoré už majú takéto, takúto úpravu v občianskom práve, ak takáto úprava absentuje v trestoprávnej v trestoprávnych predpisoch. Takže vychádzam vlastne z existujúcich opatrení, ktoré sú v jednotlivých systémoch členských štátoch, či v trestnom práve alebo v občianskom práve a na základe toho potom vo svojich e, pozmeňujúcich návrhoch aj postupujem. To znamená, členské štáty môžu takéto postupy uplatniť vychádzať z tejto smernice. To znamená, týmto spôsobom by sa nám podarilo dosiahnuť efektívne, efektívne, efektívny boj proti nekalo získaným finančným prostriedkom, ktoré sa dajú takýmto spôsobom konfiškovať. Ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré som ja predložila, sa snažia o to, aby sme sa nevzdali tých základných záruk. Samozrejme, my sme v parlamente pracovali na viacerých opatreniach a musíme postupovať konzistentným spôsobom vo vzťahu k tomu, čo sme už v minulosti prijali, aby sme zabezpečili, že ľudia, ktorí budú predmetom takýchto súdnych príkazov týkajúcich sa konfiškácie, mali takisto určité právne záruky. Môj pozmeňujúci návrh 138 sa práve týka tejto témy, aby členské štáty napríklad urobili tie potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia práva osôb, ktorým je konfiškovaný majetok a by mali právo na právneho zástupcu a ja samozrejme takýto prístup podporujem. Môj pozmeňujúci návrh 143 sa venuje tomu, aby členské štáty dali takéto osobe možnosti odvolať sa proti takémuto rozsudku a to je podľa môjho názoru takisto niečo, čo je konzistentné s tými opatreniami, ktoré boli prijaté už v minulosti. Ja dúfam, že výbor podporí tieto pozmeňujúce návrhy alebo niečo v podobnom duchu a pozmeňujúci návrh z mojej strany číslo 147. Tam som navrhovala pozmenenie textu, znenia textu. My ešte nevieme, ako bude vyzerať finálna dohoda, tak si myslím, že nie je správne, aby sme hovorili v texte, že osobe, ktoré sa bude konfiškovať tak bola reprezentovaná právnikom. Myslím si, že to je právo tejto osobnosti, tak myslím, že by sme to mali pozmeniť. Takáto osoba by mala mať právo na právneho zástupcu. To je takisto iba terminologická finesa. Myslím, že pani Makovej už záverom poviem iba to, že pozvem pozmeňujúce návrh číslo 153. Navrhujem, aby súd explicitne zvážil, či by takouto konfiškáciou nebol zničený príjem na živobytie takejto osobnosti, pretože skutočne sa snažím o to, aby sme nezbavili týchto osôb ich základných ľudských práv a ide to, aby sme postupovali v súľade s právom, aby sme netrestali kriminálne aktivity kriminálnym postupom. Takže pýtam sa pani Makovej, či by si mohla tieto pozmeňujúce návrhy pozrieť a či by sa dali z jej strany podporiť. Ďakujem pekne, pán Tavareš. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani spravodajkyni, pani Makovej. Ďakujem za spoluprácu, za konštruktívny dialog, ktorý sme tu mali a to sa takisto týka aj našej spolupráce s ostatnými tieňami spravodajcami. Niektorí z nich majú skutočne detailné poznatky a vedomosti z tejto oblasti a to nám pomohlo pracovať na tomto nástroji. To je veľmi dôležitá, dôležitý nástroj. Ja som si istý, že zastávam všetci ten názor, že organizovaná kriminalita podkopáva samotné princípy našej spoločnosti a tento, táto kriminalita má na našu spoločnosť viaceré negatívne vplyvy, či už priame alebo nepriame. Takže máme tu dve veci. Konfiškácia finančných prostriedkov je prvým štádiom, ale druhým štádiom je to, že čo urobíme s týmito finančnými prostriedkami, ktoré sa takýmto spôsobom získajú. Keď som si prečítal pozmeňujúce návrhy, tak som nadobudol dojem, že všetci sa zhodneme na tom, aký je vlastne účel tejto smernice. Ide tu o harmonizácie legislatívy, harmonizáciu legislatívy, ide tu o vytvorenie prospešného základu boja proti organizovanej kriminalite. Mohli by tu byť však určité nezhody alebo rozdielne názory, a to práve v tých oblastiach, kde napríklad ho hovoríme o metodách, ktoré by sa uplatnili na to, aby sme dosiahli patričný cieľ, ale ten cieľ sa nespochybňuje. Ja ako tenevý správca za našu politickú skupinu zastávam názor, že musíme pokračovať v konštruktívnom dialogu a zachovať si zdravý ľudský rozum, pokiaľ je dodržanie základných ľudských práv. A nemôžeme vykonštruovať určitý právny konštrukt, ktorý samotný by mohol ísť nad rámec určitých základných právnych limitov, ktoré musíme dodržiavať. Napríklad prezumcia neviny. To je jeden z pilierov e, právneho štátu. A myslím si, že máme možnosti, ako by sa dal štrukturovať ako by sa dala štruktúrovať táto správa v tom zmysle, aby sa dodržiala prezumcia neviny aj v tejto oblasti. Myslím, že niektoré pozmeňujúce návrhy, predovšetkým pozmeňujúci návrh, ktorý uviedla pani Borcolina práve, e, pozmeňujúci návrh číslo 34, vo všeobecnosti súhlasím s tým, čo v tomto pozmeňujúcom návrhu predložila a z ideologického hľadiska e, ho podporujem, ale Myslím, že toto znenie tohto pozmeňujúceho návrhu bude musieť byť pozmenené, pretože a z môjho uhla pohľadu je trochu čudné, že by sme tu hovorili o konfiškácii finančných prostriedkov na základe nejakého životného štýlu alebo toho, že aký to má vplyv na spoločnosť. Kto to definuje, ako to chceme podchytiť právne, takýmto spôsobom nemôžeme predkladať pozmeňujúce návrhy. A takisto pozmeňujúci návrh číslo 45, kde sa hovorí o možnosti konfiškácie, ktorá by sa udiala aj v prípade, ak by takáto osoba nebola odsudená vopred na súde, obžalovaná. Takže, aby som sa vyjadril mierne, tak mm, tieto pozmeňujúce návrhy trochu sú sporné, ale hovorím, že ide nám predovšetkým hlavne o ten cieľ a nie o to, ako sa k nemu dostaneme. A pokiaľ ide o využívanie takýchto konfiškovaných finančných prostriedkov na sociálne, pre sociálne blaho, myslím, že nám ide o to, aby sme zabezpečili, že by občania samotní mohli do istej miery určiť, ako sa tieto finančné prostriedky môžu využiť na sociálne účely. že by sme týmto spôsobom podporili uh, princípy demokracie. Pozrite sa napríklad na príklad Švajčiarska, akým spôsobom postupujú, e, pokiaľ ide o finančné prostriedky diktátorských režimov v bankách. Teda tu vystáva tá otázka, ako sa tie finančné prostriedky môžu využiť v našom Európskom parlamente. Môžeme napríklad finančné prostriedky investovať do pilotných projektov a myslím si, že tento Európsky fond, ktorý by bol vytvorený z takto konfiškovaných prostriedkov, by bol otvorený voči návrhom e, občanov, ktorí by mohli navrhnúť takéto participačné projekty. Keby sme sa napríklad snažili riešiť potreby jednotlivých regiónov, ktoré trpia napríklad e, pod e, organizovanou kriminalitou, že by sme pomohli obyvateľstvu takýchto regiónov, aby to skutočne bolo v prospech spoločnosti takto postihnutých regiónov. Počet pozmeňujúcich návrhov celkový by nemal prevyšovať číslo 53. musíme skutočne byť opatrní, pokiaľ ide o využitie takýchto finančných prostriedkov aj v kontexte podpory rozvoja možno napríklad aj tretich krajín, ktoré e, trpia pod organizovaným zločinom, organizovanou kriminalitou. Myslím si, že táto spolupráca doterajšia je veľmi prospešná a musíme ju posunieť aj ďalej. Myslím, že je tu zhoda dobre. Veľmi stručne, veľmi rýchlo dve poznámky k tej dôležitej téme Vzájomné uznávanie v celej Európe je to veľmi dôležité pri vykonávaní aplikácií zákonu a zatiaľ, čo právne služby veľmi jasne povedali, že všetky sú veci súvisiace s trestným právom, ja by som podporil pozmeňovací návrh číslo 19, pretože je rozhodujúce, aby v týchto prípadoch sme mali systémy, ktoré sa budú môcť realizovať e, tými civilnými e, štruktúrami. A to musíme všetko uchovať a podporovať a bolo by veľmi zložité, keby sme žiadali od členských štátov, aby zavádzali trestnoprávne kompetencie, ktoré by prekrývali oblasti, kde už majú vlastné režimy a systémy občianskoprávne, aj tam je veľmi dôležité, aby sme podporili to číslo 91 a apelujem na to, aby sa to vzájomné uznávanie bolo súčasťou e, tej zložky. Ďakujem. Teraz pán predseda. Ďakujem. Ďalší rečník. Rád by som poďakoval spravodajkyni e, za to, čo predložila všetky e, zmeny, ktoré predložila, musia prebiehať veľmi dôrazne. Vyšetrovanie s predbežným rozsudkom to je veľmi dôležité a musíme tomu pristupovať veľmi pozorne. Existuje prezumcia neviny a je tu právo na spravodlivý proces, ako je právo na uchovanie majetku. Takže akékoľvek predbežné rozsudky či rozhodnutia, to by sme mali robiť veľmi výnimočne a veľmi opatrne, pretože práve tu by tá prezumcia neviny bola postavená na hlavu. A ešte v tom zmysle návrh 36 pani Latfordovej, ja ho vítam. Tam sa explicitne hovorí o tom, že ide o veci trestného práva a nie civilného. Zároveň môžem skonštatovať, že veľa pozmeňovacích návrhov z rôznych politických skupín skupín, riešia to isté, ale rôznym spôsobom. Pre mňa je veľmi dôležitý pozmeňovací návrh 46, kde komisia nepočíta so žiadnymi konkrétnymi prípadmi a sú to znovu prípady, kedy môže dojsť k nežiadocim dôsledkom Tu by sme mali zaviesť nejaké bezpečnostné opatrenia. ktoré by zohľadnilo aj tie obeti trestnej činnosti, potom k článku 4 a 5. Ide o vyšetrovanie bez rozsudku. Aj tu musíme byť veľmi precízni. Mám pocit, že tieto články sú sformulované dosť nejasne. Aj tu je potrebné zaistiť zachovanie majetku na základe veľmi jasných, veľmi jasne zadefinovaných právnych predpokladov a mohli by sme o zabavení hovoriť jedine vtedy, keď súd na základe e, jasného dôkazového materiálu by eventuálne skonfiškoval majetok. Na základe konkrétneho rozsudku nejde, e, proste jednoducho nie je možné, aby sa e, majetok zabavoval bez rozsudku, keď je to takýto trestný prípad. Potom článok číslo 7, to je tretí bod, ktorý by som rád zdôraznila. Tu som predložil tri pozmeňovacie návrhy, aby sa to celé trochu skompaktnilo. Už Luis Tavareš hovoril, že treba využiť e, tento majetok, ale to nespadá vôbec do poľa pôsobnosti tejto smernice. Ide tu Nede to, ide o minimálne štandardy, ale predsa e, cieľom tejto smernice nie je zaoberať sa tým, aké bude ďalšie využívanie tohto majetku. V Nemecku sa napríklad tieto prostriedky využívajú na odškodnenie obetí, to je v prvom rade, alebo sa používajú na iné ciele, ale bolo by užitočné a zmysluplné, aby si každý členský štát rozhodol, ako naloží s týmto majetkom. Myslím si, že tu by nemala byť žiadna konsolidácia, s tým nemá súvisieť žiadna konsolidácia európskych rozpočtov, veď to je majetok ktorý vznikne v dôsledku zásahov do práva jednotlivca. Pani Weber, ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne. Nebudem opakovať všetko, čo povedali už kolegovia, ale je bez nad všetku pochybnosť, že že nový typ závažnej trestnej činnosti a cezhraničného zločinu vyžaduje aj nové nástroje na boj proti tomuto zločinu. Súhlasíme všetci, že treba ísť týmto smerom a že musíme byť veľmi obozretní pri realizácii, pretože v opačnom prípade je tu riziko, že by sme premrhali alebo zahodili všetko to, čo sa od 50. rokov v EÚ dosiahlo potrebujeme jasné pravidlá, ale tie pravidlá musia byť veľmi jasné, pretože keď také nebudú, tak aj samotní sudcovia budú mať problémy ich aplikovať. A nakoniec by sa mohlo stáť, že budeme mať rôzne rozsudky a rozhodnutia nielen v rámci jedného členského štátu, ale aj medzi členskými štátmi. Tento výbor požiadal agentúru pre základné práva, aby sa vyjadrila v tejto veci. Veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré sa predložili, idú e, v súlade s týmto stanoviskom. Pokiaľ ide o procesné práva, to bolo problematická záležitosť, ale mm, samozrejme treba jednoznačne uchovať prezumciu neviny alebo právo na obhajobu. To je všetko súčasť spravodlivého e, súdneho procesu alebo potom e, ďalšie veci. Naozaj veľmi dôležitým aspektom je proporčnosť tohto opatrenia a musíme mať jasné v tom, že všade tam, kde to bude možné, prijať takéto opatrenie, tak musí skutočne o závažnú trestnú činnosť, pretože inak by sme otvárali cestu niečomu, kde by to prinieslo 3 roky nejakú výnimku a o 20 rokov by sme už boli v úplne inom svete a to rozhodne nie je naše želanie. Eh, ja som predložila veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré viac menej zodpovedajú pozmeňovacím návrhom iných kolegov a myslím si, že to spravodajcovi prácu môže uľahčiť a zároveň mu ďakujem za jeho prácu a dúfam, že mu to pomôže aj pri kompromisoch. A bolo by vhodné, aby tá výsledná správa odrážala postoje všetkých politických skupín, aby nebola príliš ideologicky, alebo aby nebola ideologicky zafarbená tá správa, pretože bojovať proti vážnemu organizovanému zločinu je potrebné, ale treba bojovať aj za základné práva. Ďakujem. Ďakujem, pani Matiu. Ďakujem, pán predseda. Je to veľmi dôležitý text, ktorý rozoberáme. My sme ho žiadali a ktorý spada čiastočne aj pod Krym a Libé požiadalo, aby sa hlasovalo na pléne minulý rok. Určití prítomní kolegovia pani Makovej, pani Borselino, pán Tavareš a ďalší sú aj v Krym so mnou A bolo by dobre, keby ste aj vy niektorí z nás prišli do výboru Krím a potom by ste nepristupovali rovnako k tomu textu. Je jasne vidno, že pani Borselino a pani Makovej pristupujú inak a bolo by teda potrebné zrejme ten text sprísniť, pritvrdiť. Samozrejme, treba vždy rešpektovať princíp prezumcie neviny. Ja som nestážovala na súdoch iných krajín, len vo Francúzsku, ale nemám pocit, že by sudcovia pracovali inak. Vychádzajú samozrejme vždy z prezumcie neviny a vychádzam z francúzskych skúseností. Pracujú veľmi dobre. A keď vidíme aktivitu mafie v Európe aj mimo nej, ale Mali by sme text pritvrdiť a rozšíriť konfiškáciu majetku, aj to zmrazovanie majetku a aktív. Myslím, že už 6 či 7 mesiacov už vo výbore Krim na tom pracujeme. Máme tam vypočutia s kriminológmi, s expertmi z Europolu, z OLAFu a tak ďalej. A keď Vidíme, ako mafia pôsobí nadnárodne, tak sa musíme naozaj musíme mať obavy a posledné údaje hovoria, že v rámci EÚ je oveľa menej obetí vyplývajúcich z terorizmu než z mafia organizovaného zločinu. A prečo mafia má takúto vysokú aktivitu v EÚ, tak to je hlavne, hlavne práve preto, že majú financie, že majú peniaze a robia to preto, aby aj tieto peniaze získavali. A my ako zákonodarcovia pracujeme e, na tom, aby sme im zhábali tento majetok. No a čo robíme aj niečo iné, aby sme proti ním bojovali? Samozrejme je potrebné rešpektovať práva ľudí a základných práv. Samozrejme treba rešpektovať prezumciu neviny, ale čo môžeme urobiť iné? Keď e, teraz pracujeme na texte, kde sa snažíme bojovať proti organizovanému zločinu a mafii, ale prepačte, no a však ako keby sme e, e, obhajovali tú mafiu a tak toto vyzerá v tejto diskusii a schovávame sa za určité články, hoci konečne môžeme urobiť niečo v tomto boji a ja sa naozaj cítim frustrovaná, pretože vo výbore Krím s veľkým nadšením bojujeme a snažíme sa bojovať proti mafii. Máme tu konečne nejakú možnosť, komisia príde s textom, máme možnosť mať nejaký zaujímavý legislatívny nástroj. No a nakoniec sa zastavíme v polovici boja tak to som naozaj sklamaná. Ak nemáme teda odvahu ísť ďalej, tak ja by som s týmto textom naozaj bola eh, sklamaná. Ja ďakujem pani Makovej a pani Borsalino, ale bola by som rada, keby sme išli ďalej a keby sme boli odvážnejší a legislatívne pracovali proti mafii. Ďakujem pani Boskurt. Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem pani Makovej a teda spravodajcom, ktorí popracovali tak dobre na takej významnej téme. Predložila som pozmeňovacie návrhy, ale zároveň sa pridávam k predrečničke a je rozhodujúce, aby systém fungoval a aby sme mali jasné, hmatateľné predpisy a nariadenia. Kolegovia už povedali, je potrebné, aby zmrazené aktíva a majetok, ktoré už boli konfiškované či zábané, aby e, ich mohli využiť obete tejto činnosti. Ja si myslím, že to je bod, na ktorý nesmieme zabúdať a treba ho zdôrazňovať. Spomenuli sme tento, ten istý bod aj v prípade boja proti obchodu s ľudskými bytostiami a potom ďalší bod. Malo by sa to týkať nielen fyzických, ale aj právnických osôb. Tieto by sa nemali eh, vyhnúť týmto opatreniam. A ak chceme naozaj byť účinní, ak je to náš cieľ, tak je rozhodujúce, aby sme korektne spolupracovali medzi fiškálnymi, policajnými a súdnymi orgánmi. To je jediný spôsob, ako kriminalitu odhalíme a ako e, jej prekazíme ich činnosť. A teda súhlasím s autormi, spravodajcami a pozmeňujúcimi návrhmi Pani Borselina chce ešte veľmi stručne vystúpiť a potom dám slovo komisii. Všetci kolegovia mali veľmi zaujímavé a významné vystúpenia, len by som rada zareagovala. Samozrejme, nechcem spochybňovať vystúpenia nikoho ani nechcem spochybňovať základné práva ľudí všetkých, ani eventuálnych obvinených a zločincov celej spoločnosti, ale mám tu jednu poznámku. Hlasovanie je na 31. januára, ale skupina socialistov a demokratov je vtedy v Trieste, takže my budeme mať problémy byť prítomní a hlasovať. Nemôžeme tak z ničoho nič prísť do parlamentu, tak ako to urobíme? Všetci sme vtedy v Trieste. Sì, è proprio vero, è proprio vero. sì, sì, sì, sì. Fatto... Ricordo che abbiamo questa riunione a Trieste. Áno, je pravda, hovorí pán predseda, musíme to nejak zorganizovať, lebo je tá, stret, lebo je tá schôdza v treste. Skôr potom sme dali slovo ešte. Ešte pán Tavareš chce vystúpiť. Veľmi stručne. Je dobré, že pokiaľ ide o tie prostriedky a majetky, musíme byť opatrní základné práva, na tom sa zhodneme. Nesúhlasím s pánom Fosom, pokiaľ ide o spoločenské využitie e, tých konfiškovaných prostriedkov, ak chceme nejak sofistikovane a proaktívne bojovať proti organizovanému zločinu, takto znovu využívanie prostriedkov by sme mali vidieť ako súčasť tohto boja a malo by to byť aj súčasťou tohto, e, tohto e, teda legislatívneho nástroja aj v tých komunitách, kde e, sa takto funguje, kde je zakorenený tento kultúrne historický táto kultúrne historická stránka ich života, je to tam zakorenené a tento boj musíme viesť teda nielen na uh, justičnej a trestnej úrovni, ale musíme aj zmeniť ten spôsob života a jeden spôsob je taký, že tým ľuďom ukážeme, že je možné tieto prostriedky využívať aj legitimne a že to pre ich komunitu je lepšie ako tá zločinnosť. Takže aj to je súčasťou boja proti zločinu. A takto by sme sa mali na to pozerať. Ak chceme nejaký európsky fond, tak ten Európsky fond by bol samozrejme len zlomkom, zlomkom tých konfiškovaných prostriedkov a rozhodne nemôžeme mať dvojaké štandardy a nemôžeme žiadať od EÚ, aby robila legislatívu a aby spolupracovala v policajnej a justičnej oblasti a zároveň by nemala nejaký európsky fond a aby tie fondy konfiškovaného majetku, ktoré sa konfiškujú európskou slavou a európskou legislatívou, že by to všetko išlo členským štátom, tak to naozaj nejde. Ale keby určitý zlomok išiel do nejakého európskeho fondu a keby európsky občania vedeli, že sa tieto prostriedky využívajú na sociálne projekty na národnej aj nadnárodnej úrovni. Ja si myslím, že to by bolo naozaj dobré. A to bolo len stručne odo mňa. A teraz predstaviteľ Európskej komisie, pán Bordinsky, sa chce vyjadriť k stavu rokovania. Nech sa páči. Veľmi stručne poprosíme. Áno, pán predseda, ďakujem. Rád by som poďakoval spravodajcom aj tieňovým, aj ostatným členom výboru LIBE za aktívnu spoluprácu. A z tejto diskusie jasne vyplýva, že sú tu rôzne názory. Európska, sa, Európska komisia sa úprimne snažila predložiť vyrovnaný návrh, ktorý by zohľadnil tú diverzitu rôznych návrhov a riešení pri konfiškácii majetku v členských štátoch. Zároveň sme za to, aby sme vytvorili nástroj s európskou pridanou hodnotou, čo je rozhodujúce eh, v boji proti organizovanému zločinu a veľmi dôležitý je práve ten nadnárodný alebo cezhraničný rozmer. Ale zároveň nesmieme zabúdať na základné práva. Niekoľko tém. Pozmeňovacie návrhy 66, 7 a 8. Tu zdôrazňujeme, že konfiškácia sa nebude aplikovať len na priame zisky z kriminality, ale v zmysle medzinárodných dohovorov sa to bude týkať aj na prostriedky znovu investované do iných zdrojov, ktoré nejakým spôsobom súvisia s tým majetkom. Pokiaľ ide o definíciu, tak sa pohybujeme v tom zákone a táto konfiškácia sa definuje ako trest a zároveň sa umožňuje, aby tá konfiškácia bola pokrytá a bola súčasťou aj iných e, netrestných e, riadení. A konfiškácia by sa mala využívať len vtedy, keď je možná určitá konfiškácia. Čo je ale dôležité, a to je to, ten návrh číslo 90 a číslo 4, kde ide o konfiškáciu bez rozsudku a tá sa môže zrealizovať bez nejakého trestného konania. Náš návrh je taký, že by to bolo len v tom prípade, keď to súdne konanie alebo trestné konanie nie je možné začať alebo nie je možné v ňom pokračovať. Ináč by to prekračovalo mandát tak, ako je zadefinovaný v zmluve. Potom sú tu aj určité obavy pri dokazovaní kompletného dôkazného materiálu, len tam by sa robila konfiškáciu, ale to by kompromitovalo princíp rozšírenej konfiškácie, ktorá už funguje a aplikuje sa všade a je vlastne súčasťou európskej legislatívy. Len to nie je dostatočne jasne zadefinované ako téma. Pre nás je veľmi dôležité to, ten test tej pridanej hodnoty, to je tá konfiškácia bez rozsudku. Nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré by obmedzili aplikáciu tohto postupu, napríklad e, ak ten obžalovaný neustále robí prieťahy v tom súdnom konaní a nedošlo by ku konfiškácii, tak by to bol zlý signál, pretože to by znamenalo, že vo finále si ten, to, čo e, ste získali z trestnej činnosti, si môžete ponechať a spoločnosť tým nič nerobí. Dobre, nebudem zachádzať do ďalších detajlov, len e, by som rád konštatoval, že dúfam, že parlament bude súhlasiť s tým, že tie zaisťovacie opatrenia a tie poistky, ktoré sú v návrhu, že sú postačujúce. Je to vlastne poprvýkrát, kedy máme nejakú smernicu v trestnom práve, ktorá sa týka aj poistiek. Je to legislatíva, ktorá si vzhľadom na svoju povahu takéto poistky a záruky vyžaduje. A to je vlastne všetko, pán predseda. Ďakujem za slovo a tešíme sa na ďalšie rokovanie a dúfam, že Európsky parlament nás podporí, aby sme na konci mali smernicu, ktorá naozaj v teréne niečo zmení. Ak chcete v tejto fáze prispieť, írske predsedníctvo, Asi viete, že rada dosiahla spoločný postup v tejto veci. Pre nás dôležitá vec. Hlavne náš minister vnútra túto tému bude riešiť v budúcich týždňoch. A preto sme sa spoliehali, že pokročíme v diskusiách s parlamentom a vážime si prácu, ktorá tu bola podniknutá s pravodajcami tomto bode postupu som vám chcela len povedať uistenie, že sme neustále odhodlaní kráčať vpred a dosahovať dohodu. Ďakujem. Pani spravodajkyňa teraz. Dúfam, že ste si poznamenali nezrovnalosti týkajúce sa organizovania podujatia zo strany socialistov 30. a 31. januára v Terste. Takže ak sa dá niečo urobiť s cieľom, aby to bolo kompatibilné, je to dôležitá skupina, veľký počet poslancov by mali byť 31 v Terste a nie tu. Ak by ste mohli niečo tuto v programovaní urobiť, bolo by to podnetné. Jedno z riešení eh, by bolo, že všetci sa vyberieme do Terstu a hlasujeme tam so sekretariátom to preveriem. Zo pár komentárov. pani Borsellino a Alfano a ja. Pre nás najdôležitejšie tu v tejto smernici sú konfiškácie nevychádzajúce z odsúdenia a rozšírené konfiškácie na základe tretej strany na základe trestnoprávnych rozsudkov a obmedzené len na subjekty súdneho rozhodnutia, kde boli podané dôkazy to by malo byť činnosťou, to by malo byť naozaj len na zasmiatie sa pre organizované skupiny zločinecké. Prostriedky finančné by si ponechali. To je teda v tejto smernici to najdôležitejšie. Takisto to súvisí s tým, čo povedala pani Matiu a iní. Taktiež s vami chcem zdieľať svoj osobný názor. Najlepšie systémy sú postupy Spojeného kráľovstva a Irska, kde e, môžeme povedať, že v, u, u krokov e, e trestnoprávneho charakteru sa aj tak riešia tieto problémy u občiansko, v občianskoprávnych súdnych inštanciách. Mnohí ste hovorili o vašich vlastných systémoch. Našou úlohou je nájsť najlepšie riešenie pre všetky členské krajiny, pre Úniu. Nebudeme môcť e, rešpektovať existujúce právne systémy členských krajín, ale musíme ísť vpred a nájsť riešenie pre konfiškácie e, organizovaná zločine. Áno, členské krajiny budú musieť zmeniť legislatívu. Pokiaľ ide o záruky, nemožno pochybovať o tom, že akékoľvek konfiškácie mm, sa riešia na súdnych pojednávaniach. Môžeme o tom diskutovať, ale od začiatku nie pochybnosti. Na vašu, pre vašu informáciu chcem povedať, že Európsky súd, súdny dvor pre ľudské práva vo viacerých prípadoch rozhodol, že konfiškácie v občianskoprávnych e, postupoch je v súlade s ich s Európskym dohovorom o ľudských právach. Takže záverom, nuž, diskutovali sme a navrhli sme kompromisné pozmeňujúce návrhy, ale opätovne Chcem, e, aby sa veci čo najrýchlejšie posunuli. Text by mal byť prísny. Ďakujem. Ďakujeme za rezumé. Ďakujeme vám i za vašu spoluprácu. Tým sme uzavreli posledný bod našeho programu dnešného zasadnutia. A týmto pádom e, odročujem našu prácu až do ďalšieho riadného zasadnutia 21. januára o 15. hodine. 22. takisto. To bude druhé kolo diskusí o zadržiavaní, uchovávaní dát. Ďakujem.